Please take your seats. Good morning, everybody. Dobrý deň, dámy a páni. Takže začneme opäť rokovať po včerajšej schôdzi a po schôdzi skupiny na vysokej úrovni na vymenovanie výboru OLAF. Pod programu číslo 6 na nás čaká ehm, minulý pondelok, takže vlastne pred dvomi týždňami bol trialóg o nariadení OLAF. E, úspešne sme to uzavreli. A teraz máme k tomu jediné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Ak hlasujete pluskom, tak e, považujete tento výsledok trialógu za akceptovateľný. A ešte kolega Bart. Ja, voorzitter, ik, ik wil eh, een... Pani predsednička, Chcel by som dať akési vysvetlenie hlasovania. Bol som pri tých rokovaniach spolu s vami aj pani Ayala Sander a častejšie sa zúčastňujem uh, trialogov. Uh, u nás vo výbore to nie je zase až také časté, tu vo výbore pre kontrolu rozpočtu, ale z iných výborov to teda poznám. A musím povedať, že keď tu teraz sedíme s radou, parlamentom a komisiou, tak parlament musí mm, ukázať jednotu. A ak nemáme jednotnosť a jednotu, tak si myslím, že ľudia, ktorí rokujú v rámci parlamentu, ak majú, eh, ak zistia, že teda nie je jednota, tak sa treba stiahnuť a prebrať si to vo vlastnej skupine. Vy ako predstaviteľka EPP ste diskutovali a išli ste proti prianiam tých, ktorí sú autormi správy a to nepovažujem za akceptovateľné, takže myslím, že by sme to mali prebrať ešte na úrovni koordinátorov. To bolo pred dvoma týždňami a včera opäť to bolo na rokovaniach medzi radou, komisiou a parlamentom. Keď išlo teda o nový výskumný eh, eh, vyšetrovací výbor, OLAF Keď rokujeme spolu s Radová komisiou a potom eh, v rámci parlamentu sa niekto o toho odčlení, tak musí byť zjavné, aké to má dôsledky. Ďakujem. Nebudem teraz ďalej pokračovať v tejto rozprave. Budeme na to priestor eh, na úrovni koordinátora. Bolo by dobre, keby parlament ukázal sa jednotný a tí, ktorí teda to hlasovanie eh, prehrali alebo teda boli neúspešní, tak by bolo dobre, keby sa pridali k tej väčšinovej línii, pretože inak by sme sa nikdy nedostali k nejakému výsledku, ale to teraz nie je naša téma. A kolegyňa Ajala. No, no voy a entrar y estoy de acuerdo con usted que es mejor trabajarlo. Plne súhlasím. Je lepšie prebrať to na úrovni koordinátorov a k tomu teraz viac nedosiahneme. Takže chcela som sa opýtať, e, hlasovanie sa teraz týka trialogu alebo zmien? teda nie je trialógu zo včerajška, ale k tomu nariadeniu. Áno, dobré. Áno, teraz budeme hlasovať o výsledku rokovaní na zmenu nariadenia OLAF, e, teda s novým rozšírením e, kontrolného výboru, ako sme to prerokovali pred dvomi týždňami e, a ostatné preberieme na úrovni koordinátorov. Ak súhlasíte s hlasovaním, tak prosím o elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Äh, takže končím hlasovanie. Máme 17 hlasujúcich. 17 hlasmi to bolo prijaté, takže ako spravodajkyňa srdečne ďakujem aj za všetkých, ktorí sa na tom podielali. Dobre, ďalší podprogramu. A k tomu vítam eh, členov rozpočtového výboru a eh, na čele kolega Arčí, eh, predseda výboru preberáme osobitnú správu Európskeho dvora auditorov k eh, správe budov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vo svete. Srdečne vítam eh, pána Ruso za dvor auditorov. Spravodajca je pán Čarnecký a za neho je tu pani Makovaj, ktorú tu, ktorú tu vítam. Nech sa páči, pán Ruso, máte pre, eh, slovo, môžete predstaviť správu. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. V januári 2011 vznikla ESVČ a e, prevzala e, na seba zodpovednosť všetkých zastúpení Európskej komisie a odtedy Commission decisions. Despite these constraints, Napriek obmedzeniam náš audit zistil, že budovy delegácie, kde sa nachádzali rezidencie e, šéfov delegácií alebo zamestnancov, vo všeobecnosti splňajú potreby delegácií, čo sa týka obmyslenia pracovných podmienok a bezpečnosti. V niektorých prípadoch však budovy nedávajú tú najlepšiu hodnotu za investované peniaze. Najprv teda niektoré sú teda v, nad stropom v politike budov. Strop stanovený v roku 2013 je 35 m 2 na osobu, vrátanie spoločných priestorov. Zistili sme, že priemerný e, priestor na osobu v roku 2014 bol 41 metrov štvorcových. Čiže je tu príležitosť ušetriť na nájomnom a prevádzkových nákladoch tým, že e, zredukujeme priemerný priestor na osobu. Naše druhé zistenie sa týka nepoužívaných e, nehnuteľností ktoré už teda SVČ nepoužíva. SVČ si prenajma väčšinu budov, ale vlastní asi 20 z nich. Niektoré z týchto budov už nejaký čas sú neobsadené. Napríklad rezidencia eh, šefa delegácie v Tanzánii. The third area where some buildings don't provide. A e, ďalší dôvod je nedostatočné zdieľanie nákladov v administratívnych budovách. Teda priestory sú zdieľané buď s členskými štátmi alebo inými inštitúciami EÚ. 45 delegácií majú takéto spoločné prenajímanie, teda mali ho v roku 2015. Náš audit zistil, že SVČ neúčtuje konzistentným spôsobom hostiteľským subjektom. Ehm, časť dôvodu je ehm, v pôvodnom výbere, výbore týchto budov. No a druhá časť je, ehm, či sa monitoruje, či sú budovy naďalej vhodné a či sa riadne udržiavajú. Pôvodný výber budov vychádza z súboru, ktoré delegácie predkladali mm, do e, centrály takýto building file, takýto súbor je dobrou, dobrou, dobrým východiskom pre rozhodovanie, avšak zistili sme určité slabé miesta v praktickej aplikácii týchto procesov. Napríklad technická finančná analýza v tom eh, spise budovy niekedy nepreukazuje, že navrhované riešenie je skutočne najlepšou hodnotou za peniaze. Po výbere budov ESVČ monitoruje, či naďalej splňajú potreby a mm, sú teda dobrou hodnotou za peniazy a výsledok tohto monitoringu sa dá posúdiť ešte aj návštevo v teréne a prostredníctvom e, informačného systému na správu nehnuteľnosti. Audit zistil, že niektoré údaje v informačnom systéme nie sú úplné alebo spolahlivé. Tento nedostatok základných informácií o budovách delegácií je prekážkou v efektívnom plánovaní potrebných zmien. A centrála tiež nevyužíva maximálne dostupné informácie, ktoré by sa dali e, použiť na nápravné opatrenia. Plánovanie sa zameriava na krátkodobé e, potreby a nemá priority na strednodobý horizont Strednodobé plány by boli konsistentné s najlepšou praxou. Tieto plány by sa podľa potreby dali prispôsobiť nepredvidateľnému politickému rozvoju. SVČ má dlhodobý cieľ zakúpiť viac eh, kancelárskych priestorov pre delegácie v roku 2015 bol e, úver na vyše 200 miliónov na 4 roky na nákup nehnuteľnosti, avšak e, sú tam e, obmedzené skúsenosti s vlastnením budov, chýba tam, chýbajú tam expertné poznatky v správe budov a nie sú tam efektívne systémy na údržbu v dobrej podmienke, v, dobrých pod, v dobrom stave, aby bolo možné odpredať budovy, ktoré už sa nepoužívajú. Na základe tohto pozorovania sme prijali 8 odporúčaní súvisia s cieľmi definovanými v politike budov by mali zahrňať flexibilitu, schopnosť reagovať na zvýšený či znížený počet pracovníkov a treba zohľadniť environmentálne faktory a prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím. Naše druhé odporúčanie bolo, aby bolo účtované konzistentne e, nájomné tým, ktorí sú hostiami v budovách a ESVČ akceptovala obe odporúčania. Po tretie, odporúčili sme, aby ESVČ posilnila aplikáciu procedúr pri výbere budov, napríklad porovnaním alternatív aby bolo výsledkom e, vyvážené technické hodnotenie. ESVČ e akceptovala toto odporúčanie a tiež bola ochotná e, efektívniť ten spis budov. Po štvrté, treba pravidelne monitorovať že nájomné za administratívne priestory v súlade s trhovými sádzbami. Piaté odporúčanie SVČ by mala zlepšiť eh, informačný systém správy nehnuteľnosti a už sa podnikajú kroky za týmto účelom. Šieste odporúčanie, treba posilniť manažment budov a expertné poznatky v centrále. Toto tiež ESVČ akceptovala. Po piate, odporúčame, aby ESVČ mala strednodobé e, plány vzťahujúce sa na 7 rokov nájom, e, kúpu, úpravu a údržbu budov delegácií. E SVČ čiastočne akceptovala toto odporúčanie, pretože dospela k názoru, že sú problémy plánovať na viac než 2 či 3 roky. A napokon sme odporučili, aby SVČ zavedla systémy na správu vlastnených budov efektívne, napríklad tým, že sa vypracuje stratégia na zachovanie vlastnených budov. Treba riešiť najprv tie prebytkové priestory, než sa kúpi niečo nové. ESVČ akceptovala toto odporúčanie s podmienkou dostupnosti, teda s výhradou dostupnosti ľudských zdrojov. Ďakujem, pán Ruso. Ďakujem aj za správu. Je to dôležitá správa, veľmi zaujímavá správa. Pretože je prvýkrát vôbec takáto správa, eh, ktorá sa komplexne zaoberá budovami týchto 135 delegácií. Eh, zodpovedali ste aj na časť eh, otázok, Eh, pokiaľ ide aj o ubytovanie eh, veľvyslancov EÚ, ale súvisia s tým mnohé ďalšie byty, pretože všetci vyslaní pracovníci z Bruselu samozrejme sú ubytované náklady EÚ, takže už teraz sa tešíme na druhú časť tej správy, ktorá sa bude venovať téme bytov a správy bytov pre pracovníkov, tak komisie ako aj SVČ. Zastupcov SVČ tu srdečne vítam a chcem im povedať, že nám je samozrejme jasné, že zdedili aj teda nejaké ťažké staré dlhy, tak povediac. Takže teraz e, musíme sa zamyslieť nad tým, ako e, môžeme najlepšie spravovať tento, e, tento túto oblasť, ktorá je veľmi náročná na zdroje. Pani Makovej, spravodajky nemá teraz slovo. Thank you, chair. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Spravodajcom je pán Čarnevský požiadal ma, aby som predstavila jeho stanovisko na túto tému. Čiže spravodajca víta vyšenie kolegačných projektov v rámci um, delegácie únie členských štátov. Je to, podpísalo sa 17 memorandov porozumení, pokiaľ ide o spoločné prenajmenie. Očakávame, že sa táto prax ešte viac rozšíri a taktiež očakávame, že obidve koordinačné stratégie sa budú riešiť medzi členskými štátmi a taktiež sa bude riešiť vzdielanie nákladov na budovy, pokiaľ ide o budovy a logistiku. Spravodajca ľutuje, že nedostatočné zaznamenanie v informačnom systéme a nedostatky e, existujú aj pre kancelárie či rezidencie a vyzýva SVČ, aby posilnila kontrolu monitoringu všetkých nákladov v politike budov. Informačný systém by mal byť zlepšený a ďalej rozvinutý tak, aby sa zabezpečila príslušný, aby sa zabezpečil príslušný prehľad výdavkov. Žiadame, aby SVČ pravidelne revidovalo komplexnosť a dôveryhodnosť údajov, ktoré zaznamenajú delegácie EÚ, potom aby e, zabezpečili e, nástroje na monitorovanie všetkých nákladov na budovy a po tretie, aby vyvinuli politiku takú, aby sa zabezpečil akurátny prehľad a spätná väzba týka sa všetkých výdavkov. Taktiež sme zaznamenali, že ESVČ musí rešpektovať stropy, ktoré sú definované v politike budov a znížiť celkové náklady na prenájom kancelárií delegácií. Pravda sa tiež hovorí, že právna a technická expertíza riadenia nehnuteľnosti by tiež mala byť e, čo najskôr vyvinutá. SVČ musí aplikovať strednodobú a dlhodobú stratégiu, kde bude identifikovať všetky možnosti, či už prispírať na investície alebo možnosti e, nákupov prenájom či obnovenie prenajmu súčinnosti členskými štátmi, berúc do úvahy e, stav zamestnancov a plánovanú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa pozerám na pána predsedu e, rozpočtového výboru. Či si želá slovo? Merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes sedím vedľa vás, aby som zdôraznil, nakoľko výbor kont a výbor pre rozpočet musia naozaj úzko spolupracovať. A to správa je veľmi zaujímavá, práva dvora auditorov. A ja chcem naozaj dvoru vzdať hold za analýzu a za odporúčania, ktoré vypracovali. Chcem tiež poďakovať spravodajcovi, ktorého závery sme si práve vypočuli. No a pokiaľ ide o ESVČ, tak s kolegami pre výbor pre rozpočet, ktorého ste aj vy, pani predsedajúca členkov, sme zaznamenali, že pravidelne existujú dokumenty týkajúce sa akvizície dokumentov či už v Tokiu, v Pekingu alebo v Africkom rohu. No a otázka znie, či by nestalo za úvahu zamyslieť sa nad prítomnosťou SVČ mimo EÚ a prítomnosťou členských štátov mimo EÚ. A možno, že by stalo za úvahu niektoré prostriedky v oblasti nehnuteľnosti prepojiť a vyzvať členské štáty, aby sa prepojili a možno e, poskytovali spoločné služby, pokiaľ sa jedná o delegácie mimo EÚ. Myslím si, že tu je možnosť ušetriť prostriedky Uvedomujem si, že toto už sú hranice našich právomocí, ale pokiaľ chceme, aby Európa postúpila ďalej, tak práve takéto otázky by sme mali riešiť. Myslím si, že to, takéto otázky si kladú európsky občania. Ako optimalizovať priestory, ktoré má k dispozícii ESVČ a členské štáty EÚ mimo európskeho priestoru? Sme výbor pre rozpočet a tiež sme občas vypracovávali odporúčania ako pre EÚ, pre komisiu či radu, ako aj pre členské štáty. A myslím si, že tu existuje naozaj zásadný potenciál úspory prostriedkov. Merci, absolument. Ďakujem pekne, absolútne s vami súhlasím. Treba povedať, že na nešťastie členské štáty už nemajú ambíciu organizovať synergie aj v rámci oblasti právomocí z SVČ. Viem, že to je väčšiná bitka, avšak pokiaľ budeme správne využívať SV, tak by sme mohli dosiahnuť lepšie, prostriedky, pardon, lepšie výsledky, aj pokiaľ ide o prostriedky daňových poplatníkov. Politici, političky, všetci, kto sa venujú zahraničnej politike, bolo dobré, aby mali trošku vyššiu mieru odvahy než doteraz. Mňa by zaujímalo, aké iniciatívy by sme sa mohli začať venovať. Možno, že by sme si mohli zobrať nejakú vzorku niektorej krajiny, pozrieť sa, aké prostriedky na nehnuteľnosti tam majú k dispozícii členské štáty pre svoje vlastné diplomatické služby. A potom Európska služba pre vonkajšiu činnosť, aby sme preukázali naozaj reálny potenciál úspory finančných prostriedkov. Stále sa hovorí o lepšej koordinácii politík v rámci EÚ. No a mne sa zdá, že tu existuje priestor, kam by sme mohli pozvať členské štáty, aby takýto návrh zohľadnili. A taktiež by bolo dobré, aby európsky občania tlačili na členské štáty v tejto oblasti. Ďakujem. Myslím si, že najefektívnejšie bude odporučiť našim kolegom z národných parlamentov, aby zastavili prítok finančných prostriedkov na zahraničnú politiku členských štátov. To bude najefektívnejší prostriedok a možno jediný nástroj, ktorý reálne dosiahne nejaké výsledky. Avšak treba tiež povedať, že nesmieme stratiť zo zreteľa to, čo môžeme urobiť my, tu, na európskej úrovni. A to je aj v tej správe, ktorá je veľmi zaujímavá. Mám tu viacero rečníkov, pán Zdechovský ako prvý. Ďakujem, pani... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som povedať niekoľko vecí. Poprvé, už v absolutóriu SVČ sme sa pomerne kriticky vyjadrovali k manažmentu tejto agentúry a upozorňovali sme na niektoré problémy, o ktorých sa dnes opäť hovorí najmä, že tam chýba dlhodobé plánovanie, dlhodobá vízia problémov a stratégia, ktorá by poukazovala na to, že SVČ vie, čo povedzme za vyše 10 rokov chce robiť. Samozrejme, s tým súvisí e, správa budov. Pokiaľ nemáme dlhodobú stratégiu, potom sa prenajímajú veľké budovy, kde sa potom sa krátia misie, misie sa následne úplne opúšťajú a tie budovy sa potom snažíme úspešne alebo neúspešne predať či prenajať. Tu sa hovorilo, že neexistuje efektívny systém správy budov. Toto by som chcel zdôrazniť. Ako môže nejaká vonkajšia diplomatická funga, pardon, služba fungovať, pokiaľ správa budov nefunguje? keď do tej budovy zateká a prv ako sa rozhodne o oprave budovy, tak tá škoda už nie je 50 tisíc eur, ale napríklad 150 tisíc. Myslím si, že tu nezaznela jedna dôležitá vec, ktorú počujem pri návšteve agentúr. Že chýba spolupráca s agentúrami. Medzi napríklad touto službou a vyslanými pracovníkmi agentúry, ktorí potrebujú zázemie, A častokrát to zázemie aj v priestoroch SVČ, aj keď len krátkodobé hľadajú. No a správa by toto by si zaslúžilo špeciálnu správu, kde by sme mohli ukázať, poukázať na to, ako táto správa na úrovni ESVČ nefunguje. Po cestovaní po celom svete, kde sa zaujímam o fungovanie ESVČ, som absolútne presvedčený o tom, že existuje mnoho zbytočných misií. Myslím si, že nemáme misie tam, kde by sme mali, napríklad v Mongolsku, v Ulambátare, kam teraz smerujú rozvojové projekty. Máme misiu na Haiti, kde naozaj neviem, či je to naša priorita, alebo na Tahiti. Myslím si, že sa musíme naozaj zamerať na racionalizáciu misií, na to, kde sú naše priority, a myslím si, že by sme mali pozvať pani komisárku Mogherini znovu. A znovu ten čas venovať Európskej agentúre pre, von, pre Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. To je moje doporučenie. Pani kolegyňa Schmidt, nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že musíme eh, trochu diferencovať v tejto veci. Je to samozrejme eh, veľký eh, balík, ktorý je SVČ prevzala. Každopádne sa domnievam, že v piatich rokoch z tohto veľkého sústa možno čo to vyriešiť a jasno do toho možno vniesť len, keď sa zoberú osvedčené systémy a budú aplikovať. Čo ma trochu udivuje v tejto správe je, e, že z vedúcich delegácií e, e, len 84 odpovedalo. To považujem za nehorazné, pretože keď žiadam vedúceho delegácií o informáciu o súčasnom stave, potom je tento predsa povinný minimálne odpovedať. Mám ešte jednu otázku. Vždy som trochu nekľudná, keď sa robí len taká námatková skúška o tých spomínaných 30 súboroch o budovách teda je to naozaj len e, námatková skúška, ale práve v tomto prípade treba sa intenzívne zamyslieť nad tým, e, či okrem tejto námatkovej skúšky neurobíme ešte e, ďalšie. Ako to vyzerá v iných delegáciách, to nevieme. Môžeme len vyvodzovať závery z tých 30, ktoré sme preskúša, preskúmali v rámci námatkových skúšok. Trochu ma um, zarazili aj tie eh, štyri eh, kontrolné návštevy E, chcela by som vedieť, kto sa podielal na e, výbere, ako sa to e, robí, losuje sa to, podľa akých kritérií sa takéto niečo vyberá, pretože je to relevantné pre náhľad, ktorý my, Výbor pre kontrolu rozpočtu, máme. Nie som zastankyňou spoločnosti, kde si každý všetko závidí. Som za to, aby sme mali nejak nejaký e, priemerný údaj o, o počte plochy na hlavu, ale ak niekto má viac, e, to nie je nejaký problém. E, čo ma zarazilo je, nebolo to tieto väčšie plochy v krajinách s nízkou s nízkym nájomným, ale práve naopak v krajinách ako Švajčiarsko, USA, 30 m štvorcových, to je predsa len trojnásobok. Takže e, tam e, naozaj je ešte čo to urobiť, aby sa táto situácia e, napravila. Tiež si myslím, že nemôžeme stále hovoriť to, čo hovoríme od začiatku, a síce, že nemáme vhodné metódy, nemáme finančné prostriedky na to, aby sme si zadovážili nové systémy, nemáme vhodný personál, nemáme postačujúci počet zamestnancov. Tak toto predsa nejde. Žijeme e, v, e, v vysokopretechnizovanom svete a veľa vecí sa dá e, robiť pomocou počítačov, pomocou výpočtovej techniky a myslím si, že sa to dá s existujúcim personálom zvládnuť, aby sa tieto delegácie a ich budovy riadne spravovali. Chcela by som sa dozvedieť, prečo za 5 rokov sa nepodarilo eh, za pomoci eh, výpočtových programov, kde sme aj ochotní eh, financovať, lebo tie financie sú k dispozícii. A ide naozaj len o to, využiť vhodné nástroje a prijať konzekventné opatrenia. A predsa musí byť samozrejmosťou sledovať vývoj nájomného na trhu. To e, netreba ani spomínať. Ak takéto niečo neexistuje, potom si naozaj kladiem otázku, e, či e, tam sa naozaj niečo nemíňa jasne cieľom už som asi hovorila dosť dlho, hoci by sa ešte dalo čo to spomenúť. Každopádne ďakujem za slovo. Kolega Ali, ďakujem pani predsednička, kolegovia. Chcel by som sa poďakovať za túto komplexnú štúdiu eh, Európskeho dvora auditorov o eh, budovách SVČ v 2014. Je to veľmi dôležité posúdiť tieto budovy, pretože eh, to je v e, súvislosti s výdavkami zo 164 miliónov rozpočtu. E, každopádne e, je potrebné posúdiť stav nehnuteľnosti Chcel by som tiež zagratulovať pánovi spravodajcovi Černeckému za vypracovanie tohto materiálu. Je tu veľmi e, korektne spracovaná táto e, problematika. Tiež sú poskytnuté e, odporúčania v rámci absolutória tejto správy mohla by táto správa prispieť k, kvalitnejšiemu absolutóriu. Je potrebné zvýšiť pridanú eh, hodnotu a za týmto účelom musíme mať dlhodobé plánovanie a eh, musíme eh, začať rozmýšľať v horizonte 5 až 10 rokov namiesto toho, ako to je teraz, kde sa to robí len v rámci dvoch rokov. A potom je potrebné e, zvážiť, e, či e, skutočne sa nakupuje za tú dobrú hodnotu a nakupovať vtedy, keď tie ceny sú relatívne nízke. Mám dve otázky na komisiu, na zastupcov do súdneho dvora. Prečo len tých 84 vedúcich delegácií zaslalo svoje odpovede na anketu? parlamentu a ako e, sa prijalo rozhodnutie o návštevách priamo na mieste. Pán kolega De Jong. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som sa chcel srdečne poďakovať Európskemu dvoru auditorov za ich e, osobitnú správu, ktorá je naozaj veľmi e, názorná, dobrá Tiež chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi eh, Černeckému eh, za eh, jeho prácu. Pokiaľ ide o všeobecnú diskusiu, ktorú sme tu začali, vidíme tu synergie a spoluprácu členských štátov a, a delegácií EÚ e Pán predseda už povedal, že toto je najmä diskusia v národných parlamentoch, pretože to nie je v našej kompetencií. Ak by som sa pozrel na situáciu doma v parlamente, prvá otázka, ktorú by sa doma opýtali, eh, by bola, aká efektívna je Európska únia, aká efektívna je ESVČ. ak tam chceme eh, toto prepojenie členskými štátmi vytvoriť, eh, je dôležité, aby ste preukázali, že máte dobrý systém plánovania, dlhodobého plánovania, systém, ktorý už existuje v prípade viacerých štátov v Spojenom eh, kráľovstve. Tam vedia, ako správovať eh, budovy, tam majú dobré eh, plánovanie. srdce sú tam tiež nejaké veci, ktoré až tak dobre nefungujú. No, keď sa opýtate členských štátov, aby nahradili svoje systémy a integrovali tento európsky, potom by mal byť tento európsky. Čiže jedna vec súvisí tu s druhou a jedna špecifická otázka ktorá sa týka najmä delegácií v New Yorku a v Ženeve. Tam cena za meter štvorcový je skutočne podstatne väčšia a teda aj ten počet metrov štvorcových je väčší do 150 metrov štvorcových na osobu, to je veľa, ale máme tam aj mítingové priestory. Každopádne ten e, počet e, metrov štvorcových na hlavu už zohľadňuje aj potrebu spoločných e, priestorov. Chcel by som sa pýtať, či by ste mi toto mohli vysvetliť. V Ženeve tam údajne bola delegácia rady pred Lisabonskou zmluvou a existenciou ESVČ a potom bola delegácia komisia. Tie niekde teda susedili, zlúčili sa do jedného ale e, e, such a number um, that ale potrebný priestor sa, sa, sa e, nezmenil. Takže toto, tento vývoj nie je zrozumiteľný pre, pre občanov. Takže ak by bolo možné vysvetliť, e, teda toto vysvetlenie ESV, čo hľadne e, tých e, spoločných mítingových priestorov, či je to logické alebo nie. A Ďalej, e, e, či by vám spravodajca a nášho výboru pán Čornecký mohol doplniť niekoľko odporúčaní e, adresovaných konkrétnym delegáciám, ktoré vyplývajú zo správy Dvora auditorov ak e, sú tam veľké rozdiely medzi e, tým štandardom a praxou, aby sa e, uskutočnili naliehavé, teda možno je tam potreba uskutočniť nejaké naliehavejšie opatrenia. Pani kolegyňa Ajala. Ďakujem pekne, pani predsednička. Môžem súhlasiť s tým, že sa chceme dopracovať k stratégii, eh, v rámci ktorej eh, členov chceme skôr presvedčiť o tom, že zastúpenia Európskej únie teda samozrejme sú tam ekonomické dôvody, ako aj pri španielskom zastúpení, že teda pri e, týchto e, zastúpeniach budeme postupovať e, takto, že bude možné zdieľať určité priestory. Európsky občania si samozrejme želajú mať zastúpenie. Niekedy neexistuje diplomatické zastúpenie v tom, ktorom hlavnom meste. To má historické dôvody, ale ja by som v zásade súhlasila, ak by sme postupovali takto ak by to malo ísť e, cez parlamenty alebo e, ak by sa malo postupovať e, postupom vzájomného porovnávania sa. Nechceme predsa mrhať, tak povediac, priestormi. Mám teraz na mysli priestory jednotlivých veľvyslanectie jednotlivých členských štátov. Možno v tomto smere by tiež bolo e, možné vypracovať logické odporúčania. Ak e, tu veci porovnáme, vidíme, že v niektorých prípadoch e, skutočne treba prijať určité rozhodnutie. Po druhé, možno by nám komisia mohla povedať, ako e, môže fungovať príslušný nástroj, ak e, sa chceme postarať o väčšiu transparentnosť v rámci správy budov a e, možno to umožní zaobchádzať racionálne s priestormi. Považujem za dobré, že sa tu zahrnuli aj iné aspekty, napríklad ekologické aspekty a že sa zohľadňujú aj aspekty životného prostredia. A ďalej problematika bezpečnosti, to je aktuálna problematika týkajúca sa nás všetkých. Zažila som to v niektorých delegáciách, vládne veľký tlak napríklad v e, štátoch Mažreku alebo v Severnej Afrike, kde boli problémy pri fungovaní zastúpenia pretože e, jednotlivé krajiny nereagovali na požiadavky diplomatického zastúpenia Európskej únie. V tejto správe pána Černeckého eh, by eh, sme mohli eh, spomenúť aj ďalšie konkrétne aspekty a mali by sme tiež E, e, požadovať tieto, tak povediac, posolstva. E, sú tam aj ďalšie oblasti, turistika a tak ďalej. Každopádne je dôležité, aby sme sa venovali týmto striktným požiadavkám na bezpečnosť. To sa týka aj návštevníkov. Nemalo by dojsť k žiadnym problémom s bezpečnosťou. A v tejto súvislosti by sme ešte mohli predložiť príslušné pozmeňovacie návrhy, aby boli zohľadnené aj e, tieto požiadavky týkajúce sa väčšej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Aj e, ja by som sa rada opýtala do účtovníkov a tiež SVČ. E, je to naozaj veľmi dobrá práca zo strany Európskeho dvora auditorov, ale Eh, je tam jeden údaj a síce eh, eh, tá plocha kancelárie namiesto 35 m štvorcových 41. Aké sú náklady na kanceláriu? 76 tisíc za rok na základe tohto prepočtu metrov štvorcových. Čiže aké sú náklady naviac, keď si prepočítate tieto nadrozmerné priestory? Eh, na kanceláriu a na rok. Zaoberali ste sa aj situáciou bytov a správy bytov, delegáciami? Ak áno, prečo nie? Môžeme aj v tomto smere ešte niečo očakávať. Eh, keď vidíme, koľko pracovníkov máme vyslaných do tretich štátov a aké, aké náklady sú s tým spojené, poskytnúť vôbec byty, ktoré musia byť k dispozícii 365 dní. Treba zvážiť, či by sa nepracovalo lepšie s paušálom, aby si zamestnanci potom sami našli byty. Mm, videli sme aj v rámci ponuky tých bytov SVČ, ak teda majú 230 m štvorcových na byt zamestnanci, to je predsa skutočne trochu príliš príliš veľa. A otázku mám na ESVČ. 20 e, nehnuteľností ESVČ je údajne nevyužívaných. E, treba tam určite rozlišovať e, podľa toho, kde sa tieto priestory nachádzajú. Áno, to je určite napomocné, ale problém to nerieši. Mňa by zaujímalo, aký je plán v súvislosti s týmito 20 nehnuteľností, ktoré sú nevyužívané alebo z časti nevyužívané už dlhšiu dobu. Zaujímavé zaujímam a ťaží ma vlastne, že sa zjavne tým nikto e, dlho už nezaoberá. Potom druhá otázka, e, veľkosť e, kancelárie. To má dočinenia aj s prestížou. Keď som prišla prvýkrát do Bruselu, tak som navštevovala kancelárie a vždy som to považovala za veľmi zaujímavé, o čo viac okien, o to vyššie postavenie, o čo väčšia kancelária. Čiže mm, má náš problém dočinenia s týmto aspektom alebo, alebo alebo nie. A tretí bod. A videli sme, že v niektorých oblastiach už existujú výborné synergie s členskými štátmi. Možno e, by ste nám mohli povedať, ako to bude ďalej pokračovať s týmito synergiami. Za e, SVČ je tu pán Devito, prítomný, ktorému gratulujeme k nástupu do funkcie. Je mi ľúto, že e, začína hneď s takouto komplikovanou témou, ale domnievam sa, že máte odpovede na všetko. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyňa, kolegovia. Ako ste povedali, je to ťažká úloha, náročná. Nebudem sa vrácať k správe SVČ. správo privítala, akceptovala prakticky všetky odporúčania aj niektoré intervencie. Najprv teda to spoločné prenajímanie. Áno, to je dôležité. To e, sa snažíme realizovať s členskými štátmi. V piatok som bol na stretnutí generálnych tajomníkov ministerstiev e, zahraničných vecí áno za mali záujem o prehlbenie e, tejto témy. Ale to nie je len také priamočiare, pretože členské štáty uplatňujú rôzne pravidlá, rôzne majú názory, rôzne priority. Takže určite je to náš cieľ, avšak nebude to nejaké riešenie v krátkodobom horizonte. A čo sa týka spoločného prenajímania s inými subjektmi, práve sme v procese podpisovania takejto dohody s Európskou investičnou bankou, z ECO. Naozaj máme záujem flexibilný prístup k spoločnému prenajímaniu v rôznych oblastiach sveta, aby a asi si viete predstaviť, že my môžeme teda tie budovy, členské štáty nejakú bezpečnosť, takže musia byť kreatívni a je to určite jednou z priorít, ktoré máme. Takisto máme mm, intervencií týka, alebo teda boli tu vystúpenia týkajúce sa dlhodobého plánovania. No v ideálnom svete je to fajn, v realite je veľmi ťažké mať než, viac než dlho, eh, stredodobé plány, a to z viacerých dôvodov. Poprvé, eh, nepredvídateľný dynamický politický a bezpečnostný kontext v mnohých krajinách a to obmedzuje našu schopnosť robiť nejaké dlhodobé plány. Takisto e, sú priority meniace sa a SVČ zodpovedá za e, teda aj e, zohľadenie e, priorit komisie alebo musíme presúvať kolegov z jednej delegácie na druhú. E, čiže to má všetko dopad na nájomné, na bezpečnosť. Treba to zohľadniť. No a chcem povedať aj to, že sme naozaj uvedli do praxe niektoré odporúčania, najmä čo sa týka IT. Máme nový nástroj IT, ktorý sa vyvíja, mal by byť funkčný do konca tohto roku. A súhlasím s vami, že mnohé veci sa dajú robiť pomocou IT, ale bohužiaľ e, klampierské práce nám IT neurobi. Čiže potrebujeme aj ľudí a e, musíme si teda nájsť e, príslušných schopných ľudí, musíme sa pozrieť na tie profily budov, to je všetko veľmi dôležité a musíme vyvíjať o mnoho väčší tlak na delegáciu, aby sme získali informácie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli presadzovať naše ciele. A čo sa týka ďalších pripomienok, ďalších vystúpení, áno, situácia v New Yorku a v Ženeve. Máme tam obrovské množstvo zasadačiek, ktoré využijú napríklad aj členské štáty. V septembri je e, týždeň valného zhromaždenia OSN v New Yorku a mnohé koordinačné stretnutia členských štátov sa konajú práve tam. A situácia je prakticky rovnaká v Ženeve, je to jednoducho fakt a my musíme poskytnúť priestory našim pracovníkom a členským štátom. A čo sa týka tých metrov štvorcových, áno, ESVČ eh, stanovila pravidla v roku 2013 a máme tento cieľ. Môžem vám povedať, že ten priemer klesol zo 41 na 39 metrov štvorcových. Je to pokrok, aj keď to teda samozrejme nie je ešte absolútne číslo čo sa týka okien, tlak je taký, že ľudia sú naozaj natlačení v tých budovách a neviem, prečo by to malo byť iné v našich delegáciách, takže ja ako nováčik e, neviem ešte, aké sú všetky detaily situácie. A tiež som si vypočul výstupenia týkajúce sa nevyužitého priestoru kancelárskeho. No, budeme sa musieť na to pozrieť od prípadu k prípadu. Niekedy bola rezidencia opustená z bezpečnostných dôvodov a môže byť ťažké alebo dokonca nemožné predať ju, prenajať ju. No a je to taká všeobecná pripomienka ktorej sa budem samozrejme venovať spolu s kolegami, pretože by bolo hlúpe na jednej strane nemať prostriedky a na druhej strane e, vlastniť nehnuteľnosť, ktorá je nevyužitá. Tých 20 to je To sú len kancelárske priestory delegácie, ktoré nám patria, ale nemusia byť nevyhnutne nevyužité. Ak si teda vyberiem niektoré z pripomienok, áno, priority delegácií, to je určite niečo, čo treba riešiť s členskými štátmi a komisiou či znižiť alebo zavrieť niektoré tie kancelárie. E, to je kontinuum. Súvisí to s politickými prioritami. No a je to, tak povedať, mimo mojej kontroly, takéto rozhodnutie. Ale samozrejme musíme využiť čo najlepšie zdroje, ktoré máme k dispozícii a sú to peniaze daných poplatníkov, na to samozrejme netreba zabúdať. Zlepšenie manažmentu infraštruktúry je určite jednou z mojich priorít v tejto novej funkcii a dúfam, že budem môcť e, vám hlásiť v budúcnosti pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za informácie. No ale musím sa predsa len trošku ešte k tomu vrátiť. Bolo tu niekoľko vecí, ktoré neboli zodpovedané, ale zaslúžia si odpoveď. Takže prečo len 84% šéfov delegácií odpovedá na otázky dvora auditorov? Nemajú to zapotreby, dámy a páni, alebo ako? Musím povedať, že tam teda naozaj očakávame 100%. Sú to predsa úradníci EÚ a takto sa ne, e, nesprávame voči e, inštitúcii EÚ, ktorá teda e, koná aj v, z poverenia parlamentu. Takže k tomu sa musíte ešte trošku vrátiť. A ešte som nie celkom pochopila, že čo vlastne bude následovať. Vy ste vo funkcii nový, no a v Nemečine hovoríme, že nové metly dobre metu, takže aké sú vaše ďalšie kroky, čo urobíte? aby ste tieto predsa len mnohé nedostatky, ktoré sme tu dnes veľmi priateľsky spomenuli, ako vždy, aby ste ich teda odstránili. Počuli sme, že ku koncu roka bude nový IT systém, ale vlastne ešte stále nevieme, že či výsledok bude ten, ktorý očakávame. Už jeden taký IT systém, ktorý nemá žiadne výsledky, máme. Čiže otázka je, čo sa mení s tým novým IT systémom. No a Mali by ste nám predsa len povedať, že aké ďalšie kroky plánujete, aby ste zrealizovali vy poznatky z tejto správy. Nech sa páči, máte ešte raz slovo. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pani predsednička. Tento IT nástroj nám umožní plánovať, kontrolovať a monitorovať o mnoho lepšie situáciu, ktorú máme. Je to existujúci IT nástroj, ten starý bol zastaraný, potrebovali sme nový, ale IT nástroj je len taký dobrý ako jeho dáta, čiže vyžaduje to aj disciplínu, disciplínu nás všetkých, tak v centrále, ako aj na delegáciách, aby to fungovalo. to odporúčanie, ktoré tu máme, samozrejme bude musieť zrevidovať kritickú situáciu, ktorú súdny, teda, pardon, dvor auditorov spomínal a budeme musieť riešiť tieto priority. No a čo sa týka uh, úrovne uh, odpovedí na uh, dotazník, No, je to zodpoveď, je to zodpoveď SVČ, určite by sa také niečo nemalo stať, mala by byť 100% mal by byť 100% počet odpovedí a toto je určite tiež priorita. A samozrejme, delegácia má zodpovednosť za manažment aj budov a správu budov, takže to môžem zatiaľ povedať. Samozrejme, máme pilotný projekt uh, pomoci uh, delegáciám, pomoci z administratívneho hľadiska, aby teda mali podporu pri administratívnych otázkach týkajúcich sa prenájmu, budeme musieť to prebrať a prediskutovať so všetkými e, šéfmi delegácií na našom výročnom stretnutí v septembri. A k tým odporúčaniam, ktoré už realizujeme, alebo kde sa budeme zlepšovať, to už je implementované. Je to správe žiadajú to lepšiu, lepší monitoring situácie, aktívnejší, proaktívnejší manažment, opäť kontaktovanie sa s členskými štátmi, s inými organizáciami, určite viac tých spoločných prenajmov. To je tá cesta vpred. Potom samozrejme monitorovanie tých metrov štvorcových, o tom sme hovorili. No a treba zohľadniť životný cyklus budov, rezidencií, A to je súčasť toho strednodobého dlhodobého plánovania, ktoré chceme uviezť do života. Ďakujem. Sur, euh, les... Tí delegácie, ktoré nezareagovali, možno by dvor auditorov mohol nám dať k dispozícii zoznam delegácií, ktoré neodpovedali. A možno by sa dalo trošku konať e, smerom k týmto delegáciám, aby teda zareagovali. Mm, myslím si, že to by bol dobrý spôsob. A pani predsednička, povedali ste, že e, teda v nejakom bode do toho treba zapojiť aj Národné parlamenty. Ja by som bol konkrétnejší, ja by som rád navrhol jednu vec. Myslím, že v septembri býva ten tzv. meziparlamentný týždeň Ja som sa na tom podielal tak ako národný poslanec, ako aj poslanec Európskeho parlamentu. A často sú to vlastne také formálne výmeny a možno by bolo vhodné, keby sme požiadali o to, aby táto konkrétna téma sa dostala na program rokovania, pretože by sme už teraz mohli napísať s eh, odpovedným kolegom, príslušným kolegom v rozpočtových výboroch, eh, v národných parlamentoch, aby sme sa s nimi podelili o tento problém. Čiže e, a ide o spoločné využívanie nehnuteľností, e, pokiaľ e, máme zastúpenie mimo Európskej únie. A možno by sme sa počas tohto týždňa medziparlamentného mohli k tejto téme teda stretnúť, mohli by sme presne o tom hovoriť. A to tak, aby sme z toho mohli vyvodiť závery, ktoré by potom boli postupené šéfom štátov a vlád aby sme mohli vyvíjať e, určitý tlak. Aby tá červená línia, aby sa teda veci pohli. To je vynikajúci nápad a myslím, že je potrebné pripraviť tento týždeň ako spoločnou štúdiou e, výborov e, pre rozpočet, pre kontrolu rozpočtu a výborov pre zahraničné veci, aby sme týchto 136 zastúpení zahraničných, aby sme mali o nich prehľad, aké sú tam členské štáty EÚ zastúpené, kto tam má veľvyslanectvo e, a teda aj EÚ, aby sme teda mohli veľmi konkrétne rokovať, aby sme mohli ukázať, aké zdroje by sme mohli spoločne získať, ak by sme využili ten nástroj ESVČ, e, aby sme teda k dispozícii všetkým členským štátom. Nech sa páči, požiadali ste o slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, pán predseda, ja som samozrejme ochotný, ak mi dvor auditorov dá e, zoznam delegácií, ktoré nezareagovali. Ja môžem tú prácu teda si dať, e, vyhľadať potrebné informácie, ak budeme mať teda ten zoznam. No a chcel by som tiež povedať, že máme zoznam v krajinách, teda, kde sú zastúpenia EÚ a sú tam aj veľvyslanectva členských štátov, takže tieto dáta vám môžeme dať k dispozícii. Ďakujem. To je úplne dokonalé, takže čakáme na váš zoznam. A ešte pán Russo, na záver vaše vystúpenie. Merci, madame la présidente. Alors, Ďakujem pani predsednička. Takže v prvom rade e, reagujem na to, čo hovoril pán predseda rozpočtového výboru. Naozaj sa veľmi teším z jeho návrhov. Ja ako predstaviteľ dvora auditorov plne podporujem e, túto možnosť diskutovať e, o tejto téme. Pre nás ako auditorov tie správy určite nie sú neužitočné, ale stimulujú reakciu na najvyššej úrovni, na najvyššej politickej úrovni. Čo sa týka zoznamu delegácií, to nie je problém podať, eh, dodať všetky údaje, ktoré máme Našim samozrejme hlavným stakeholderom je Európsky parlament, takže môžeme podskytnúť všetky potrebné údaje. A samozrejme vítame aj e, výzvu pánu, pána predsedu Arču, aby sme intenzifikovali spoluprácu je možná spolupráca delegácií s národnými veľvyslanectvami, konkrétne aj v oblasti nehnuteľností. Ale vyplýva to vlastne z čísiel v tejto správe. V končnom sledku sa všetci zhodneme na tom, že spoločné prenajímanie je výhodné, ak teda sa členských štátov si prenajmajú budovy spolu s delegáciami EÚ. Je to efektívny spôsob šetrenia prostriedkov. Možno to ešte trošku pokrývkáva pri realizácii No ale v každom prípade treba niečo urobiť, aby sa zlepšila situácia. A je dobré, že e, top management tejto služby je tu e, prítomný a zobral to na vedomie. Ešte by som zareagovala na konkrétnu otázku pani Gresle, pokiaľ ide o náklady na kancelárie. My sme to v správe mm, upravili v poznaku počiarov 16 Tam je teda vzťah medzi celkovými nákladmi a prenajmom um, kancelárií. Čiže je tam ten priemerný počet metrov štvorcový na osobu, eh, tak ako bol v čase správy, ten sa trošku zlepšil to číslo treba násobiť 6, aby sme poznali rozdiel medzi nákladmi na tých 35 metrov štvorcových, čo bol ten ideálny priemer podľa pravidel SVČ A, ro- a realita je teda 41 metrov štvorcových. Čo sa týka správy eh, bytov, Myslím, že v správe sa uvádza, že politika ESVČ ide skôr smerom k tej priamej správe týchto spisov. Vyžaduje to veľký počet eh, zdrojov ľudských, finančných aj vyžaduje to poznatky trhu s, rea- s nehnuteľnosťami. To, tieto poznatky momentálne trošku chýbajú. A tá nová politika je skôr o tom, že sa preplatí preplatia náklady tým vyslaným pracovníkom, ktorí si musia sami pohľadať bývanie. Čiže to je ten nový smer, ktorým sa teraz uberáme. Čo sa týka iných otázok. Veľmi rýchlo sa pokúsim rekapitulovať tie hlavné body, ktoré tu zazneli v prvom rade. Plánovanie. Áno, to je určite citlivá vec v tejto správe. Ale takisto myslím si, že je jasné, že dvor trvá na svojom názore, že plánovanie e, strednodobé dlhodobé je určite také dobré pravidlo, dobrá prax, pretože to umožní optimálne spravovať všetky sektory administratívy, aj tento. No ale berieme samozrejme na vedomie aj v správe, že Tento sektor spravovaný SVČ je trošku špeciálny, pretože sú tam určité politické aspekty, ktoré sa nevždy dajú predvídať. Môže tam byť naozaj náhla zmena, ktorá si vyžaduje prispôsobenie, ktoré sa nedá úplne plánovať. Ale samozrejme, plánovanie pre nás ostáva cieľom ale samozrejme otázka je bezpečnosť vo všetkých, eh, na všetkých územiach. To môže mať dopad na správu všetkých týchto eh, nehnuteľností. Môže to mať dopad aj na plánovanie eh, Potom postupovanie podľa správnych, všeobecne uplatňovaných pravidel auditu, teda štatistické vzorky, čo sa týka tých building files, tých 30, ktoré sme si vybrali, so systémom na využitie dát, je potrebné využiť všetky zdroje, ktoré máme, ale vyvážiť aj ten aspekt, že ten zaslený dotazník s, 30 delegáciám, aby sme si získali predstavu aj keď je v realite asi nie všetci šéfovia delegácie odpovedali. Aj tá návšteva priamo na mieste bola kalibrovaná podľa rôznych kritérií tak ako to je uvedené v správe. Posudzovali sme priestory e, tých delegácií, ktoré sme navštívili, aká je celková veľkosť, aká je veľkosť na osobu, či je to prenajmané, vlastnené, alebo sme zohľadili aj to spoločné prenajímanie a zloženie pracovníkov. Čo sa týka uh, nadmerných priestorov, napríklad delegácia ako je New York a Ženeva, myslím, že toto už bolo dostatočne prebraté. A treba prvom rade zohľadniť aj minulosť. Často je to jednoducho výsledok e, minulosti, čo čiastočne vysvetľuje trošku možno ten zmetok medzi funkciami pracovníkov na mieste. Môžu tam byť pracovníci ktorí pracujú v týchto budovách, ale New York a Ženeva má bez pochyby nadmerné priestory ale aj špeciálnu úlohu z pohľadu politického a majú stále dôležitejšiu úlohu aj vzhľadom na to, akú úlohu zohráva Európska únia voči iným členským štátom v tej, týchto medzinárodných vzťahoch. Najvhodnejšie riešenie by bolo Keby sme e, popohnali k takej internej integrácii, ako to navrhol pán predseda rozpočtového výboru, aby sa to najlepšie využívalo v teréne, aj e, tie budovy, No a na záver, e, informačné systémy, samozrejme, je, sú tu problémy, ESVČ si tiež uvedomila tento problém, a pracuje na zlepšení situácie. My ako dvor auditorov sa samozrejme budeme zaoberať aj nejakým follow-up, budeme pribávať ďalšiu správu a budeme to ďalej sledovať, vývoj situácie a konkrétne tento bod. Ďakujem. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Na to sa už eh, teraz tešíme. Ian Hayes požiadal slovo. Naozaj len stručne, pani predsedajúca, chcem sa poďakovať spravodajcovi a najmä dvoru auditorov za to, že sa venujú tejto dôležitej oblasti. Ja mám dve pripomienky v mojom predchádzajúcom živote na ministerstve financí v Írsku som bol zodpovedný za krátenie nákladov v oblasti nehnuteľnosti, takže ma toto mimoriadne zaujíma. Nedávno som bol v Afrike, v Eritreji a mal som možnosť tam vidieť jednu z delegácií EÚ a naozaj na mňa urobilo dojem, ako ma privítali a ako dobre sa mi tam pracovalo ako poslancovi parlamentu, Európskeho parlamentu. No a taktiež je to dôležité miesto pre iné členské štáty EÚ. Boli tam zastup Eritreji iba 4 členské štáty EÚ a teda preto práca Európskej delegácie je zásadná, pokiaľ ide o prácu na našich spoločných záujmoch, napríklad práca na rozpočte. Čiže ja by som nechcel podceňovať dôležitosť prítomnosti najmä v chudobnejších častiach sveta. Tam je dôležité mať dobré kancelárske podmienky pre SVČ a delegácie. No, pár pripomienok. Poprvé, nikdy sa nekratia náklady e, v prípade nehnuteľnosti, až ke, jedine keby to bolo na celovládnej úrovni. To nemôže byť iba otázka SVČ, musí to byť priorita komisie, lebo inak neuvidíme lepšie využívanie zdrojov. Po druhé, nikdy sa nešetrí, pokiaľ neexistujú adekvátne informácie. A ako sa aj správe uvádza, veľa delegácií neudalo informáciu. To je základný problém, ktorý treba naozaj riešiť, ako ste sama povedala, pani predsedajúca. 80 budov, ktoré si prenajímame, to je veľmi veľké číslo. Malo by to byť 50-50. Tam je potom možno šetriť. V rozvíjajúcich sa častiach sveta, kde máme e, e, e, dôležité rozpočty, napríklad Eritrea, a, a ďalšia krajina bude na úrovni 240 miliónov eur. Takže by to malo byť na zodpovednosti vlády tej krajiny, aby poskytula priestory SVČ, ktoré sú tam, aby sa takto dalo ušetriť. Po štvrté, pokiaľ si nenastavíme každoročný cieľ krátenia nákladov na nehnuteľnosti, tak sa nič nestane. A podľa mňa to treba vyriešiť tu. Avšak opäť treba to riešiť na úrovni komisie, nemôže to riešiť samotná ESVČ. No a na záver je potrebné rozumne porovnávať s organizáciami rovnakej veľkosti. Neviem, či 150 miliónov je dobrá hodnota, pokiaľ ide o SVČ, v porovnaní s inými organizáciami rovnakej veľkosti. Takéto porovnanie by sme si mali robiť. No a na záver veľmi súhlasím so spravodajcom najmä malé členské štáty, ktoré by chceli byť prítomné v rozvíjajúcich sa častiach sveta a použili by existujúce budovy e, SVČ, tak áno, tam je priestor na zdieľanie a integráciu. To je podľa mňa veľmi dobrý návrh a budeme to riešiť aj členmi vnútroštátnych parlamentov, keď sa s nimi neskôr počas roku stretneme. Ďakujem za slovo. Ja, ja Ďakujeme pekne. Tam je naozaj eh, veľa bodov, z ktorých sa možno odpichnúť a ide o to, aby sme teraz boli konkrétny. Pán Rusa, poprosím, aby sme dostali zoznam všetkých tých, ktorí neodpovedali, ak sa to dá nejako eh, zladiť s vašim svedomím auditora, to by bolo dobré. To je prvý bod. A druhý bod je, EAD eh, e eh, vynakladá 73 miliónov eur na kancelárske priestory pre e SVČ. Ak by sa tých 35 m ich eh, bolo aplikovalo, eh, tak by sa 8 miliónov mohlo ušetriť, eh, pretože skutočné náklady by nepredstavovali 53 miliónov. Tak toto bude každý rok postupovať pretože to sú e, každoročné náklady. Ak teda nebudeme e, e, nič meniť a postupovať budeme tak ako doteraz, tak budeme vynakladať každý rok 8 miliónov eur. A za 8 miliónov eur už čo to možno predsa urobiť, aby sme ich ušetrili. Takže napríklad, aby sme sa v marci a apríli opäť stretli a, a zistili od SVČ, od komisie, čo sa udialo, čo sa urobilo ehm, na to, aby sa ušetrili tieto milióny, týchto 8 miliónov. Takže toto by bol môj nápad mm, pre nasledujúci rok a poprosím sekretariát, aby e, všetko preto urobil, ak teda e, súhlasíte. E, ja by som si naozaj želala, aby sme túto problematiku takto doriešili. A nech sa páči na záver. Máte slovo. Súhlasím s vašim záverom, pani predsedajúca ako aj s spravodajcom, aj ostatnými spravodajcami ďalších sekcií. Pokiaľ sa nám nepodarí dopracovať k úsporám, je potrebné naozaj nastaviť ciele. No ale ak súhlasíte, tak už by sme mohli šíriť osvetu medzi kolegami. Už z rozpočtových výborov národných parlamentov, keď sa budúci týždeň stretneme so zástupcami národných parlamentov a riešiť to tam. No a možno by sme tiež mohli vypracovať spoločné uznesenie v mene zástupcov národných parlamentov a Európskeho parlamentu. To by bola inovácia, novinka tohto medziparlamentného týždňa, ktorý podľa mňa, alebo som sa ho zúčastňoval každý rok, je veľmi formálnym stretnutím No a keď sa kolegovia vrátia do národných parlamentov, tak si kladú otázku, že čo vlastne v Bruseli urobili. Takže myslím si, že by sme mali zvoliť proaktívny prístup. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich beim... Ďakujeme pekne. Uh, Európskemu dvoru auditorov a ESVČ. Keď hovorím uh, dovidenia, uvidíme sa ešte, potom to neznamená žiadnu hrozbu, ale uh, prísľub že sa tu stretneme a každý máme svoje úlohy. Takže toto spoločné zasadnutie sa týmto končí a, a náš výbor pre kontrolu rozpočtu bude pokračovať vo svojom zasadnutí. Wir machen weiter mit Budeme teda pokračovať e, nasledujúcim bodom programu síce Fondom Solidarity Európskej únie. Spravodajcom je Marko Vali, ktorému hneď dám e, slovo. Poprosím, aby ste, e, aby ste boli e, tiško. Nech sa páči. Marko, máš slovo. Grazie, prezident. Ďakujem, pani predsedajúca. Chvíľočku počkám kým kolegovia odídu z miestnosti. per parlare, Poprosím vás o ticho. Dobre, ďakujem pani predsedajúca. Vychádzal som z výročnej správy Európskej komisie, ktorá sa zaoberá fondom Solidarity bol som trochu prekvapený. Výročná správa za rok 2014 sa venuje 13 žiadostiam, z toho 7 bolo uspokojených a to vo výške 400 miliónov eur v platbách. Hovoríme tu o žiadostiach z roku 2012 a 2013. Na 11 stranách eh, správy sa hovorí o žiadostiach, ktoré boli akceptované, aplikované a potom sa tam rieši monitoring. Potom druhá vec, čo ma prekvapila, keď som si uvedomil, že správy o používaní fondov členských štátov nie sú k dispozícii a nie sú vôbec verejné, takže my nevieme, ako sa tieto výsledky čerpali, míňali a za akým výsledkom. A to sa žiaľ Bohu nelepší. Opäť je to správa za rok 2014. Európska komisia vyhlasuje, že získala späť 100 tisíc z Rumúnska. To bolo z fondov na záplavy z roku 2005. V Grécku bola podobná situácia a tam išlo o požiare. Tam to bolo považované za neopravnené výdaje. Máme k dispozícii správu Dvora auditorov o čerpaní v Taliansku po zemetrasení v Abruco No a náš výbor sa zaoberal tým, ako sa tieto prostriedky využili. Ja by som chcela, aby sa takéto situácie neopakovali. Chcel by som pripomenúť, že Európska komisia akceptovala aj výnimku z nariadenia. Vtedy sa riešilo budovanie obydlia, obydlí. Tento projekt bol podporený vo výške 300 miliónov eur. No a následne došlo k nehodám či nedostatkom na týchto budovách, spadol napríklad balkón a teraz sa vyšetruje, či tam nedošlo k infiltrácii mafie, ktorá dodávala materiály, ktoré nesplňali normy, ktoré boli už po záruke. Potom sú tu pravidla týkajúce sa charakterov, tie sa tiež porušujú, ako sme to videli v prípade Fondu pre utečencov. Samozrejme, v takýchto situáciách je potrebné nájsť rýchle riešenie, avšak nemôžeme zatvárať oči pred porušovaním pravidel či infiltráciou mafie do stavebníctva alebo do projektov pre utečencov. Takže tu je potrebné rešpektovať postupy týkajúce sa tendrov, je potrebné mať nastavené normy tak, aby sme mohli v takýchto núdzových situáciách uzatvárať riadne zmluvy. Tak to sú dôležité body. Čiže aj tie správy členských štátov, ktoré sa týkajú čerpania fondu, také správy musia byť verejné, pretože pokiaľ nebudú transparentné, verejné, nebudú sa dať kontrolovať. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, aby nám vysvetlila, ako nové nariadenie rieši problematiku, o ktorej hovorí dvor auditorov a ktorá sa týka čerpania fondov v Taliansku v Abruco. Ďalej, revízia nariadenia. Tá by mala zjednodušiť pravidlá, pretože v tejto chvíli je veľmi náročné hodnotiť čerpanie takýchto zdrojov v núdzových situáciách v prípade katastrof, napríklad pri budovaní dočasných obydlí, ako sa tam čerpali fondy. Chcel by som kolegom pripomenúť, že časová lehota je 20. júna o 12. a chcem sa poďakovať za pozmeňovacie návrhy a námety. Ďakujem. Kolega Vogn má slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem, ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za správu. Vždy som podporoval fond Solidarity, avšak samozrejme je to veľmi byrokratické, veľmi dlho trvá, kým sa vyplatia peniaze tým, ktorí to naozaj potrebujú, že nie je pochyb o tom, že sa tu dá, dá všeličo zlepšiť. Preto vítam návrh stanoviska spravodajcu. Myslím, že mal niekoľko pár dobrých pripomienok o tom, kde sa dajú urobiť zlepšenia. Potom to overovanie tiež si myslím, že by sa malo ďalej zlepšovať a zjednoduchovať postupy. To určite situáciu do budúcna zlepší. No a taktiež možno viacero členských štátov vrátane Spojeného kráľovstva by sa mohlo uchádzať o tieto fondy. Samozrejme, museli by sme byť v prvom rade členmi EÚ, aby sme sa o to uchádzať mohli a v budúcnosti dúfam, že budeme a že sa budeme uchádzať o to viac krát než v minulosti. Zatiaľ sme sa uchádzali o peniaze z Fondu Solidarity iba dvakrát. Taliansko je hrdou, hrdou krajinou a po včerajšom výsledku zápasu s Belgickom je asi ešte hrdšie. Hovorili ste o viacerých problémoch v talianských regiónoch, avšak nehovorili ste o iných regiónoch v EÚ. Takže neviem, či pán Vali mal tú príležitosť sa pozrieť aj na iné regióny, ale bolo by dobre, keby sme nemali len príklady z Talianska, ale aj z iných členských štátov. Myslím si, že správa by mala pokrývať celú EÚ a nielen jeden členský štát. Pán Vali v správe tiež hovorí o tom, že je nedostatočná totočná miera transparentnosti. To je zrejme správne, ale nie, tiež opäť nemáme tu žiadne konkrétne príklady. Takže pokiaľ by pán Vali mohol uviesť konkrétne príklady, kde je nedostatočná miera transparentnosti, to je bolo dobré. A tiež by bolo dobré opýtať sa dvora auditorov a komisie, ktorí tu dnes sú s nami, ako to oni vnímajú, či si myslia, že ten fond je transparentný, alebo či si myslia, že môže dosť k zlepšeniam a pokiaľ si myslia, že môže dosť zlepšenia, tak v ktorých oblastiach. Ďakujem. Kolegy Stechovský. Pán kolega Zdechovský. Thank you, madam. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť v mene pani Fontaine Ospravedlňuje sa, že tu nemohla byť dnes prítomná počas diskusie. Na nešťastie je je chorá, nemôže cestovať. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh stanoviska. Ja so stanoviskom pána Vogana súhlasím, je to dobrý text na začiatok a podporujeme väčšinu znenia, najmä tie časti, kde sa hovorí o e, prevencii a riadení katastrof. E, Fond Solidarity Európskej e, únie slúži na to, aby sa čo najrychlejšie, najefektívnejšie zareagovalo E, v prípade, že krajiny trpia prírodnými katastrofami. Podľa dvora fond neposkytoval takúto rýchlo reakciu. Čas, ktorý bol potrebný od žiadosti k platbe, e, zvyčajne predstavoval obdobie jedného roka. Pokiaľ chceme efektívny fond, Musíme zlepšiť distribúciu a tiež musíme zredukovať byrokraciu. Preto vítame možnosť, že by krajiny dostávali predčasné platby, alebo teda zálohové platby. Pokiaľ ide o odsek 7, tam sa hovorí o regionálnych katastrofách a e- stále existujúcich problémoch. riešiť kritéria, ktoré sa nachádzajú v nariadení. Chceli by sme poznamenať, že v súlade s nariadením niektoré typy prírodných katastrof, ako napríklad Tie kritéria musí byť splnené počas určitého obdobia rastu, avšak riešenie katastrof by sa mohlo rozšíriť aj na iné ako záplavy či požiare. Trochu nám robí problém odsek 12. Vytváranie synergií medzi štrukturálnymi fondami. To je vždy pozitívne, avšak teraz hovoríme o fonde, ktorý sme vytvorili na to, aby sme mohli rýchlo reagovať na zásadné potreby po prírodnej katastrofe. A takéto činnosti, ktoré sú pre tento fond vyčlenené, nemôžu byť pokryté z iných finančných nástrojov. potrebné zadefinovať, kedy sa dajú využiť iné fondy, aby sme sa vyhli nedostatkom v prípade využívania fondov. Budeme čakať na strednodobú revíziu fondu. A chceme si tiež počkať na to, ako bude vyzerať implementácia nového nariadenia, aby sme mohli zhodnotiť túto situáciu Precíznejšie. Ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, všetkým kolegom. Dúfam, že budeme v nadchádzajúcich týždňoch na tejto správe ďalej spolupracovať. Ďakujem. Frau Kollegin Schulin, bitte. Pani kolegyňa Šulin, ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Aj ja by som sa rada pripojila k slovám vďaky pána spravodajcu ohľadne Fondu Solidarity Európskej únii, ktorý má určite aj svoje dobré, ale aj horšie zatiaľ stránky. Sama sa domnievam, že Fond Solidarity Európskej únie je veľmi potrebný. Na príklade prírodných katastrof ako ostatní kolegovia už povedali, by som chcela zdôrazniť, že platby sú veľmi eh, oneskorené a finančné prostriedky eh, plynúce z Fondu Solidarity Európskej únie sú v prípade prírodných nešťastí veľmi nízke. Eh, uvediem eh, z 2014. prírodnú katastrofu v Slovinsku, eh, kde ocenená bola škoda na pol miliardu eur a Slovinsko z fondu Solidarity dostalo 18,4 milión eur a to je e, menej než 4 e, e, z Fondu Solidarity Európskej únie v porovnaní s odhadom škody tieto boli do, vyplatené až v marci 2015, čiže neskoro je potrebné toto e, riešiť e, e, tieto neskoro vyplatené finančné prostriedky sa len ťažko e, použijú na priamu elimináciu škôd prírodných nešťastí. Takže vyzývam na to, aby sa systém zjednodušil, tie pravidlá by sa zjednodušili a je potrebné urobiť niečo aj s kritériami týkajúcimi sa výšky e, poskytovaných finančných prostriedkov z tohto Fondu Solidarity Európskej únie. Ďakujem. Áno, aj ja by som sa chcela vyjadriť v rámci eh, vyjadrení rečníkov. To je eh, výborné stanovisko. Gratulujem k nemu, pretože eh, problém Fondu Solidarity skutočne ste veľmi vystihli. V prípade katastrofy treba rýchlo reagovať, e, reagovať tak, aby to bolo mm, veľmi e, zrozumiteľné logické. Tá katastrofa sa Abrúca, e, na tú si všetci s hrôzou spomíname, alebo požiare v Grécku. A všetci sme videli, že tam chýbala transparentnosť a bolo veľmi komplikované zistiť následne, kto tie finančné prostriedky dostala a prečo. A to je treba robiť lepšie. O tomto sa tu píše a je to veľmi dôležité. Prečo to tak dlho trvá, kým sú tie platby vyplatené? E, to by sme sa radi dozvedeli a bolo by dobre, keby sa komisia k tomu vyjadrila e, opakovane e, si uvedomujeme, že je potrebná okamžitá pomoc, ale keď vidím, vidím v Nemecku, čo sa deje u nás v rámci tých oblastí, ktoré postihli po to Európy. E, tam sa vypláca 1500 e, eur e, na osobu, ale to je skutočne len to minimum na pokrytie nákladov. Pani Aliatu tu máme. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, um, madam. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za záujem, ktorý ste prejavili aj za prácu, ktorú ste odviedli e, v oblasti Fondu Solidarity. Ako sa tu už hovorilo, je to veľmi dôležitý nástroj Solidarity, ktorý doplňa činnosť slovenských štátov a regiónov v prípade prírodnej katastrofy. Mám niekoľko pripomienok. Pokiaľ ide o tie problémy, ktoré sa tu menovali, napríklad zásah v Abruco, či diskusia, ktorá prebiehala k absolutóriu 2012, alebo špeciálna správa Európskej komisie. O tomto sme naozaj v minulosti intenzívne diskutovali. Vrátane tohto výboru. No a kedykoľvek sme zistili, nejaké slabosti, tak si myslím, že sme ich riešili. To treba povedať. Prijali sme príslušné opatrenia. Chcela by som povedať, že teraz máme nové, úplne revidované nariadenie, ktoré pokrýva činnosť Fondu Solidarity. Tam sa riešia všetky nové zásahy od roku 2015. A chcem hovoriť o dvoch, troch prvkoch, ktoré sa týkajú zmien v tohto naradení. No ale ešte z minulosti by som chcela hovoriť o jednej veci, ktorá sa tu dnes riešila, a to je otázka verejného obstarávania, ktoré sa využívalo v niektorých, pri niektorých e, núdzových opatreniach v Taliansku. Zasiahli sme v prípade talianskej vlády, riešili sme to, talianské právne predpisy sa zmenili a teraz už nie je možné používať núdzové opatrenia za takýchto podmienok, avšak normálne bežné e, pravidla verejného obstarávania. Čiže túto kapitolu by som chcela uzavrieť, pretože sa už o tom intenzívne diskutovalo a boli prijaté opatrenia. Prosím, pozrieme sa teraz na aktuálnu situáciu. Niekoľko pripomienok k novému nariadeniu. Poprvé, domnievame sa a máme dôkazy, o tom, že kritériá uplatňovania, alebo teda podávania žiadosti sú jasnejšie. Hovorilo sa tu o žiadostiach v prípade regionálnych katastrof a tieto kritériá boli zmenené. Sú teraz naozaj úplne jasné. Je potrebné zmerať percento škody v porovnaní s regionálnym HDP. No a dôkaz toho, že tie kritéria sú jasnejšie, je, že v minulosti sme sa, sme mali kontroverzné situácie v regiónoch e, s tým, či tie ich žiadosti boli opravnené alebo nie. A teraz, v roku 2015, všetky žiadosti v prípade regionálnych katastrof boli komisiou schválené. A to nie preto, že by sme boli flexibilnejší, ale preto, že pravidla boli jasnejšie a jasnejšie sa dali uplatňovať. Po druhé, zálohová platba je novinka, nariadenia o Fonde Solidarity a uplatňuje sa to v súčinnosti s novým finančným nariadením, kde sa e, objasňujú pravidlá pre členské štáty, keď tieto uplatňujú vzdelanú správu rozpočtov, čo znamená, že je tu lepší monitoring, audit aj kontrola. Dokazuje to aj, hovoril rozprávodajca o e, zemetrasení v Rumúnsku, správa auditorov, ktorú sme dostali od národných orgánov a to potom revidovali naši auditori. Tá správa bola naozaj veľmi kvalitná a domnievame sa, že to je spôsobené tiež faktom, že tie pravidlá sú teraz jasnejšie, tak ako sú ustanovené vo finančnom nariadení. No a ešte niečo k transparentnosti. Niektorí z vás hovorili, že vyzerá, že transparentnosť nie je dostatočná. Chcela by som o tomto hovoriť viac, či už so spravodajcom alebo s, niekým, s niektorými z vás, pretože my naozaj sa veľmi venujeme tým, aby sme údaje zverejňovali, aby údaje boli dostupné. Čo sa možno stalo je, že sme pripravili správu o roku 2015. Tá ešte nie je zverejnená, zverejní sa v lete a tam nájdete veľa údajov o roku 2015. Možno tam niečo bude chýbať, ale tie údaje o tom, koľko a ako sa čerpá, tak to je naozaj veľmi jasne vysvetlené. No a ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť na záver, hovorilo sa tu o tom, že platby z Fondu Solidarity nie sú dostatočne rýchle a že napríklad v Slovensku tá platba bola vyplatená rok po katastrofe. To je pravda. Avšak vieme, prečo to tak je. V EU rozpočte nie je nejaká konkrétna suma vyčlenená pre Fond Solidarity. Čiže pridelovanie v rámci Fondu Solidarity je mimo rozpočtu a aby sme mohli rozpočet použiť, potrebujeme e, pozmenený rozpočet od rozpočtového orgánu. Toto je dlhý postup, predstavuje to 10-týždňové preskúmanie na úrovni Národného parlamentu a preto to trvá, tie platby trvajú dlho. To nie sú neskore platby zo strany komisie, oni prídu neskoro, áno, ale tak je ten nástroj jednoducho nastavený zo strany zákonodarcu. My sa snažíme robiť, čo je v našich silách, ale sú tu pravidlá, ktoré platia a ktoré treba rešpektovať. Fond Solidarity nie je nástroj na rýchlu reakciu. Je to nástroj, ktorý má podporiť, doplniť e, činnosť členského štátu či regiónu. Avšak nie je to nástroj na rýchlu reakciu, netreba ho tak vnímať. Ako riešiť otázku neskorých platieb? Riešením je napríklad aj to, že teraz máme ustanovenie po prvýkrát na nariadení o, pre, e, o zálohových platbách. Čiže členské štáty môžu vopred žiadať, tá záloha sa hneď vyplatí, nespadá pod štandardný rozpočtový postup, kde to potom poskytuje akýsi manevrovací priestor, okamžitá dodávka hotovosti tomu, členskému štátu či regiónu, ktorý je katastrofou dotknutý. Chcela by som povedať, že si myslíme, že nový nástroj naozaj dokazuje svoju hodnotu. Samozrejme, na hodnotenie budeme potrebovať viac času. Dúfam samozrejme, že ne, k mnohým katastrofám, ale potrebujeme viac času na to, aby sme mohli hodnotiť. No a pokiaľ ide o otázky transparentnosti, tak sme vám k dispozícii, či už teraz alebo neskôr. Môžeme sa skontaktovať a vysvetliť si, ako to funguje. No a pozrieť sa na to, ako v prípade potreby zlepšiť pravidlá v oblasti transparentnosti. Posledná vec, čo by sme chceli, je, že by došlo k nedorozumeniu o tom, ako naozaj sa zverejňujú údaje smerom k verejnosti. Ďakujem pekne. Chce ešte sa správodajca vyjadriť? Rád by som sa opýtal komisie. Povedali ste, pokiaľ som vám dobre rozumel, že v núdzových situáciách e, sa možno opýtať komisie, e, v súvislosti s postupom vyplatenia nejakej zálohy, ak e, je nejaký deficit v krajine, ste pripravení aj e, takto postupovať. E, pani predsednička, ak dovolíte, odpoviem po taliansky, aby som to upresnila. To, čo som hovorila, je ustanovenie, ktoré máme eh, v rámci nariadenia Fondu Solidarity. Uvádza sa tam, že v prípade eh, predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Fondu Solidarity a v prípade pozitívneho posúdenia tejto žiadosti je možné okamžite eh, poskytnúť zálohovú platbu skôr, než je ukončený eh, celý žiadací proces. Takže toto je akési predbežné financovanie, ktoré nemá nič dočinenia s e, konaním o deficite členského štátu. Áno, ďakujem pekne. Všetky pripomienky e, berieme na vedomie, e, pripomienky a poznámky poslancov aj komisia. Vidím, že je tu spoločná vôľa, aby tieto prostriedky z Fondu Solidarity boli jednoduchšie prístupné, pretože v prípade núdzovej situácie musia byť finančné prostriedky k dispozícii rýchlo a nekomplikovane. Kolega Derek povedal, že je toľko talianských prípadov v, mojom, v mojej správe. Už rád by som s vami spolupracoval, možno mi viete uviezť pri príklady aj z iných krajín, kde došlo k problémom alebo kde by sme mali na niečo poukázať. A v súvislosti s transparenciou by som chcela povedať, že eh, eh, v tej záverečnej definitívnej správe eh, sa konštatuje, že to nebude zverejňované parlamenty členských štátov. Treba na to upozorniť, pretože v núdzových prípadoch je treba konať veľmi, veľmi rýchlo, ale existujú aj nejasné situácie, a takýmto rýchlým postupom sa samozrejme môže niekedy stať, že e, dôjde k nejakým nedostatkom pri e, verejnom obstarávaní a my samozrejme nechceme, aby tieto finančné prostriedky zneužívali nejaké zločinecké živly. Videli sme príklady tohto pri migrantoch, pri prírodných katastrofách, takže je dôležité, aby sme vytvorili systém, v rámci ktorého budeme mať veľa a preventívnych opatrení proti týmto neduhom, ako je e, korupcia a organizovaný zločin. Ešte raz ďakujem. Otázka znie pani riaditeľka Aliata, či e, tú správu o Fonde Solidarity by sme mohli čo možno najskôr dostať, aby sme ju mohli ešte e, použiť, pretože ešte je čas na predkladanie pozmeňovacích návrhov, čiže tú správu by sme vlastne teraz hneď mali mať. Takže otázka znie, či nám ju poskytnete, tak či tak bude e, čo skoro zverejnená, takže mohli by sme tam ešte nejaké veci aktualizovať, to by bolo pekné. Takže je takéto niečo možné? My sme odviedli svoju prácu a teraz sa nachádza v správe schvaľovania v komisia. Viete, čo to znamená? Preklady je to teraz už mimo DG Regio. Je to celé teraz v postupe schvaľovania. Pozriem sa spolu s kolegom, čo môžeme urobiť preto, aby bola zverejnená čo možno najskôr. Ďakujem pekne, takže viem, vidím, to je vyššia moc, ale e, napriek tomu bylo dobre, keby sme dostali kópiu vopred k dispozícii, aby sme sa na veci mohli pozrieť a analyzovať ich. Ďakujem pekne za diskusiu k tomuto bodu programu. Môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu nášho programu a síce k výmene názorov e, o projekte Castor, e, Mm, o iniciatíve dlhopisov na projekty. E, rada by som e, privítala delegáciu e, nadácie Friedricha Naovana z Latinskej Ameriky. Teším sa, že ste sem prišli a že máte záujem o našu prácu. Želám vám dobré rokovania v Bruseli, aby ste tu mali úspešné stretnutia. Dobre, že ste tu. Túto iniciatívu sme si dali na program na základe e, návrhov našich kolegov. Máme tu e, kolegov, e, teda pánu Hajana a Valentína a pýtam sa, komu môžeme dať slovo ako prvému, aby nám predstavil projekt Castor. Alebo Cormac EIB. Ja začnem eh, prezentáciu. Um, the, the Castor project uh, took... Projekt Castor sa konal v kontexte iniciatívy projektových bondov 2020 EUEIB, eh, e takže zasadím to do kontextu z pohľadu podpory, ktorú poskytla Európska únia tejto iniciatíve. Táto iniciatíva bola predložená aj Európskemu parlamentu v jeho výboru pre rozpočet pred pár mesiacmi v priebehu bežného teda poskytovania informácií. Kontextom iniciatívy je zámer podporiť dlhodobé financovanie projektov infraštruktúry v Európe prostredníctvom e, kombinácie podpory EU a EIB, aby dlhodobí investori, teda poisťovacie spoločnosti, dôchodkové e, fondy, ktoré majú veľké zdroje dlhodobých financií k dispozícii, aby sa teda zapojili do európskej e, do financovania európskej infraštruktúry. Pilotná fáza bola v roku 2012 a mm, teda projekty prebehali do začiatku roka 2016. Bolo podporených 10 projektov, 7 z nich e, dostalo podporu z rozpočtu EÚ, tri projekty boli podporené bez rozpočtovej podpory, čiže financovali sa z vlastných zdrojov EIB. Dôvodom bolo, že dostupnosť fondov na tento program bola obmedzená na sektory, E, teda boli definované sumy na sektory a v sektore energetiky bola relatívne malá alokácia 10 miliónov eur v porovnaní so sektorom dopravy, kde bola alokácia 200 miliónov eur. Čiže jeden projekt energetiky bol podporený e, aj z fondov EU, a iné projekty e, energetiky urobila EI bez vlastných zdrojov. A tam bol aj projekt Castor vo Španielsku, a boli tam aj dve mm, offshore prepojenia do e, Spojeného kráľovstva. Čiže mm, bolo vydaných, e, boli vydané dlhopisy v hodnote vyše 5 miliard eur. E, rozpočet EÚ podporil túto kapacitu 230 miliónmi, čiže to bolo absolvované v celkovom programe to bolo na podporu tých 5,2 miliard eur v dlhopisoch, ktoré boli vydané a celkové náklady projektu boli viac než 7 miliard. Toto je krátke zhrnutie projektu. Projektov. Prvý projekt bol teda projekt Castor v Španielsku, potom nasledovali projekty v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Spojenom kráľovstve, opäť Francúzsku a napokon Taliansku. Toto je schematický prehľad projektov, ktoré boli podporené. Takže môžeme prejsť na ďalší slajd. Výkazníctvo. V smysle nariadenia 670-2012 je tam 6-mesačné vykazovanie eh, voči Európskemu parlamentu a Európskej rade. Eh, tento cyklus eh, sa završil v prvej polovici 2016 a správy sa týkali finalizácie pilotnej fázy potom bola predbežná nezávislá správa vydaná v roku 2013 týkajúca sa tejto iniciatívy, čiže bolo to už relatívne zavčasu, ale finálna hodnotiaca správa bola zverejnená začiatkom roku 2016, vychádzajú z informácií z roku 2015. Z roku 2015. A táto e, nezávislá mm, externá e, hodnotiaca správa na základe e, iniciatívy komisie Ehm, sa zamerávala na to, či sa predloží tá iniciatíva projektových bondov alebo nie. Ehm, záver bol pozitívny, čiže zhrnutie, ehm, môžeme, teda zhrnutie zistení môžeme prezentovať takto. Umožnil sa vývoj európsky veľkého trhu s projektovými dlhopismi, čiže e, dlhodobí inštitucionálni investori, e, dôchodkové fondy e, a tak ďalej sa mohli zapojiť do, tejto, do financovania infraštruktúry. Využili sa aj fondy EU, pakový faktor bol 30 čo sa týka projektových nákladov, využitie zdrojov, pri využití zdrojov z rozpočtu EÚ. Nástroj reagoval na trh svojou štruktúrou a schopnosťou podporiť individuálne transakcie. Kombinácia EU, zdrojov EU a EIB bola užitočná nielen z pohľadu finančného, ale aj z pohľadu politiky alebo viditeľnosti pre investorov z pohľadu ich ochoty podporiť tento nový trh. A napokon, e, čo sa týka doplnkovosti, nástroj bol vnímaný ako užitočný ako doplnkový nástroj, ktorý ešte predtým nebol vyskúšaný na podporu dlhodobého financovania infraštruktúry. Na ďalšom slajde vidíme niekoľko odporúčaní e, zameriavajú sa na projekty, ktoré môžu posilniť pridanú hodnotu zo strany EÚ. Najmä ide o cezhraničné projekty, e, bol tu zámer budovať na získaných expertných poznatkoch eh, z tej pilotnej fázy, prehlbiť to ešte ďalším rozšírením iniciatívy eh, v zmysle eh, Connecting Europe Facility. Pridaná hodnota EÚ bola považovaná za najrelevantnejšiu v tých vysokorizikových projektoch v vysokorizikových krajinách, čiže odporúčanie čo najviac sa zamerať práve na tieto projekty a tieto krajiny. A doplnkovosť pomohla inštitucionálnej angažovanosti EU a EIB a malo by to pokračovať, aby sa podporili nové zdroje financovania, ktoré môžu byť alternatívou bankovému financovaniu. Čo sa týka tejto iniciatívy, pilotná fáza teda bola završená, nezávislé externé hodnotenie bolo pozitívne, Takže nástroj bude pokračovať pod Connecting Europe Facility, pod FC, pod Junckerovým plánom. E, zameria sa na sektory, na ktoré sa nevzťahuje Connecting Europe Facility. Tam sú sektory, ako je napríklad sociálna infraštruktúra, energi- e, obnoviteľné zdroje energie, čo je atraktívne pre investorov, ale je to vnímané ako vysokorizikové a podporou tých, to, e, vďaka tomuto nástroju je možné zapojiť do toho investorov, aby financovali aj tieto sektory, investície v týchto sektoroch. Takisto je zámer doplniť iniciatívu inými nástrojmi, ktoré môžu požívať rovnaké alebo podobné prístupy, najmä pri projektoch, ktoré sa môžu týkať korporátnych štruktúr, nie projektových finančných štruktúr a môžu tam byť projekty, ktoré zahrnú nie len dlhopisové financovanie, ale aj iné nástroje. Máme, e, teda poskytli sme celkom podrobnú prílohu. Jeden z projektov e, v rámci iniciatívy, teda vôbec prvý projekt bola tá iniciatíva Castor v Španielsku. Ten projekt bol v hodnote 1,4 miliardy vydaných dlhopisov, ktoré boli vydané v júli 2013. Projekt samotný e, bol vlastne zásobník na zabezpečenie zásob plynu pre španielský systém. A keď bol projekt financovaný cez projektové dlhopisy, tak už bola e, výstavba ukončená, avšak e, injektácia plynu, teda natláčanie e, plynu do zásobníku práve začínalo. projekt mal e, koncesiu na 30 rokov a koncesia, koncesionárom bol SK španielská firma, súčasť e, skupiny SCS. Po finančnej stránke vydanie dlhopisov e, bolo koncom roku 2013 a získalo si 29 investorov z celej Európy. Samozrejme, rating bol jemne vyšší než špa- eh, mm, španielský rating. Samotný nástroj podporuje 20-ročné dlhopisové financovanie. Viac podrobností k projektu Castor a čo sa potom udialo s tými dlhopismi, ktoré boli vydané v roku 2013 čo sa teda udialo predtým. Projekt Castor bol schválený na základe koncesie, ktorá bola schválená v roku 2008 eh, kráľovskou vyhláškou španielskej vlády. Koncesionárska dohoda samotná bola podpísaná v maji 2008. Vydanie projektových dlhopisov bolo v júli 2013, čiže približne o 5 rokov neskôr. To bolo na dlhodobé financovanie na miesto krátkodobého financovania, ktoré poskytli banky, čiže aby to financovanie bolo na takom dlhodobom základe. V septembri 2013 po zatlačení poduškového plynu na e, tejto lokalite e, došlo k určitej seismickej aktivite a v dôsledku toho sa orgány rozhodli, že pozastavia natlačanie plynu na tejto lokalite a následne e, tam bola séria štúdií, ktoré spustil teda promotér a orgány, aby sa vyšetrilo, čo sa udialo a aké sú teda potenciálne eventuality do budúcnosti. Potom v e, júli 2014 e, ESCAL firma SK žiadala vrátenie koncesie, také ústupenie od koncesie, vrátenie e, teda orgánom, zrušenie koncesie, to bolo v kráľovskom dekrete z roku 2008. No a potom bolo prijaté rozhodnutie, španielská voda prijala rozhodnutie e, odstúpenia od koncezie, to bolo v novembri 2014 a je to zohľadnené v Royálnom, eh, v Kráľovskom dekrete 13 2014 a v novembri 2014 sa eh, teda splátilo financovanie a došlo k transferu aktív na verejne vlastnený podnik Enegas Transporte. Dekret z roku 2008 upravoval právo eh, koncesionára odstúpiť od koncesie a toto mm, vlastne vychádzalo z toho, že orgány teda e, uhradia hodnotu ekvivalentnú čistej knihovej e, hodnote aktív a na tomto základe dlhopisy, ktoré boli vydané, boli teda splátené v roku 2014. Z pohľadu EIB e, teda dostali sme niekoľko sťažností už v roku 2013 pokiaľ ide o súlad projektu s environmentálnymi e, smernicami a e, nezávislý mechanizmus na riešenie sťažnosti banky to e, teda skúmal, ešte to prebieha a koncom tohto roku by mala byť vydaná správa. A na základe toho, ako som povedala, je to nezávislý proces, banka teda zreviduje aj ponaučenia z tohto projektu. Čo sa týka prístupu EIB k tomuto projektu, bolo to v súlade s tradičnými eh, požiadavkami na eh, posúdenie eh, teda EIB. Zobrali sa do aj všetky dostupné informácie. V tom posúdení boli rozpoznané rizika súvisiace s vrtom a, zápasník, zápis zásobníku a teda eh, vzhľadom na schválený eh, eh, projekt zásobníka a režim bolo teda uznané, že je to v súlade s dobrou priemyselnou praxou. Takisto EIB e urobila svoj due diligence a dospela k záveru, že teda majiteľ projektu svoju prácu zrealizoval v súlade s národnými požiadavkami, požiadavkami EÚ komposta. Eh, toto eh, pole sa používalo od 70. rokov a nebolo eh, to známe ako seizmicky aktívna zóna, ale samozrejme veľmi radi zodpovieme na akékoľvek otázky. Mám tu kolegov, ktorí sa venovali technickému posúdeniu projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto informácie. Chcem poukázať na to, že my sme teda výbor na kontrolu rozpočtu EÚ. Nás e zaujíma samozrejme otázka, aké rizika máme v rámci našich kompetencií, teda e, vzhľadom na tieto projekty, e, environmentálne rizika a tak ďalej. Takže toto asi nie je práve miesto diskutovať o tom. Takže máme tu pána Ortasu nás, Eh, výboru EKON. Myslím si, že to vychádzalo z vašej správy, takže môžete sa samozrejme, nech sa páči k tomu vyjadriť, aj ste sa prihlásili o slovo. Takže dostanete slovo ako prvý a potom kolegyňa Ajala. Ok, <laughs> vielen Dank. Voy a hacer mi intervención en, en castellano. Mire, um, el señor... Uh... Budem hovoriť po španielsky. Pán Hoyer. keď bol predsedom, pán prezidentom banky, označil tento projekt za tragédiu. A myslím, že je to aj pravda. Mali by sme sa veľmi pozorne pozrieť e, aj nad z tejto tragédie. Bola to tragédia pre mnohé osoby vzhľadom na tie zemetrasenia. Teda musíme sa pozrieť aj na to, aké chyby sa tu udiali v tomto projekte. Takže jednu vec ešte poviem na úvod, možno to neviete. Tento projekt platia španielskí občania 1,3 miliardy eur od januára 2016 a projekt koordinátor projektu je pred súdom e, v dôsledku teda nejaké neobjektívnosti alebo porušenia e, predpisov týkajúcich sa životného prostredia. E, neurobila sa dopadová štúdia environmentálna respektíve výsledok bol vyhlásený za mm, nulitný. Čiže došli, došlo aj ku chybám pri vývoji a posúdení toho projektu, čiže tam má aj priamo zodpovednosť banka. A to vidíme aj na tomto slajde. Uh, tam sa uvádza, že due diligence E, dospelo k záveru, že projekt zodpoveda predpisom, ale sú tu dva rozho- dve rozhodnutia súdov v Španielsku, že je to teda inak. Čiže ako to banka teraz vníma? Ako sa staviate k tomu due diligence? No a druhá otázka sa týka e, záručného listu e, banky. Zástupca EIB o tom zatiaľ nehovoril. Je to 200 miliónov eur a podľa jedného oznámenia EIB z roku 2013 sa vypočítalo, že sa to teda počítal som s tým, že sa to celé zrealizuje. No a teraz sa to zrealizovalo na základe nelegálneho vývoja projektu. E, teda moja otázka je, že či EIB môže povedať, že sa tomu dalo predísť, keďže ten e, realizátor projektu nesplnil určité podmienky a v končnom úsledku platí účet Európsky daňový poplatník. Takže Chcel by som vedieť, či sa to celé zrealizovalo, či tie peniaze tam prešli a či došlo k nejakému kritickému hodnoteniu. Tretia otázka, mm, mechanizmus riešenia sťažností ktorý majú občania k dispozícii. Je tu taká občianská platforma, občianská iniciatíva. E, vítam vás, vítam ju teda na tomto mieste určite. E, to má svoj význam, dokonca bola tam aj navšteva v teréne. Mohli by ste k tomu povedať niečo presnejšie? Kedy chcete na to zareagovať? Ďakujem. Pani kolegyňa Ayala. Sí, gracias, presidenta. Sí, sumarme. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som podporiť e, kolegové slova. No a ešte by som sa chcela vyjadriť k EIB. Keď sa hovorilo o rizikách, tak tie nie sú len finančnej povahy. Chápem, že sa hovorí najmä o tých v súvislosti s FC, ale aj pri hodnotení rizik, o čom hovoríte aj vy, tak tam z toho jasne vyplýva, že došlo k diferencovanému riziku, čo je naozaj seismická oblasť. A zjavne to malo dopad aj na projekt Castor. No moja otázka znie, teraz máme banku a EFSI, ktoré majú hodnotiť rizika projektu a tu došlo teda nielen k finančnému riziku. EIB isto hodnotila finančné rizika, ale musela hodnotiť aj to, či ten projekt bude fungovať alebo nie. Teraz parlament rokuje o EFSI s komisiou a bol tu aj pán podpredseda Katajnen, Kastor zavedol do katalógu projektov, či respektíve prípadných projektov pre EFSI, ktoré komisia predložila EIB. No moja otázka znie, do, do akej miery tie projektové dlhopisy Castoru mali dopad na EFSI. No a po tretie, rada by som, aby ste objasnili, jednu vec e, týkajúcu sa výboru v Kokobo. Máme na starosti e, rozpočet a mňa by zaujímalo, nakoľko ste obhajili či neobhájili záujmy EÚ. Pretože pokiaľ je to tak, ako hovoríte, že tieto prostriedky boli prenesené a že sa delegovala právomoc, no a moja otázka znie, aké prostriedky boli priamo vložené do projektu a koľko sa ďalej delegovalo, pretože väčšina nákladov na tento projekt sa týka práve toho, že v konečnom dôsledku to zaplatili španielskí daňoví poplatníci. No a mňa by teraz zaujímalo, do akej miery to malo dopad na európsky rozpočet a do akej miery sa dlhy delegovali na občanov. No a bola by som rada, aby EIB reagovala na platformu stiažnosti občanov, aby nám povedala, ako hodnotila a hodnotí projekty EFSI, ktoré sa teraz pripravujú. No a nakoľko sa to vyhodnocovanie podobných projektov zlepšilo? Máme rôzne projekty, mosty, diálnice, rôzne stavby. No a Mňa zaujíma, do akej miery to vyhodnocujete, pretože banka je zodpovedná za projekty EFSI a mňa by zaujímalo, či máte expertov na to, aby sa podobné situácie neopakovali. Nikto ďalší sa nehlási o slovo, takže v tom prípade respektíve kolega Vali ešte a potom tam slovo EIB a komisii. Kolega Vali. Eh, no Naozaj stručne, rýchlo. My sme sa tomu veľmi veľa venovali aj v hospodárskom výbore, pretože podľa mňa Junckerov plán sa venuje najmä koncepcii projektových dlhopisov a my naozaj veľmi podrobne sledujeme dopady na hospodárstvo, na životné prostredie a aj to, či nedochádza ku konfliktu záujmov. pretože je potrebné si to naozaj objasniť, overiť, kto bude čo, ako financovať. Máme totiž to rôzne diela, ktoré nie sú udržateľné a ktoré boli financované aj z Junckerovho plánu, napríklad predlženie e, diálnice 4. Tam už finančné prostriedky boli poskytnuté, teraz sa to vyšetruje. Dokonca už došlo aj k odsudeniu. z dôvodu daňových podvodov. My nemôžeme takto vyhadzovať peniaze von oknom, tomu sa treba vyhnúť. No a jednoznačne sa musíme vyhnúť tomu, aby sme financovali podobné projekty. Napríklad prepojenie Bergamo-Miláno a ďalšie. To je nová cesta, o ktorej by sa mal rozhodovať. Má mať asi 30 kilometrov už aj Švajčiarsko stavia lac, za lacnejšie. Európske občania tomu nemôžu rozumieť. Asi tam musia v tom byť nejaká špekulácia. Tá situácia vôbec nie je jasná, pretože výnosnosť takýchto projektov tiež nie je jasná. Pokiaľ ide o projekty infraštruktúry, ktoré napríklad nemajú budúcnosť, ako napríklad niektoré typy diálnic alebo kastor, Predsa v Európe nemôžeme neustále dovážať plyn a ďalšie neobnoviteľné zdroje. Toto je práve potenciál projektov, na ktoré by sme sa mali zamerať na posilňovanie našej energetickej nezávislosti. EIB by nemala počúvať veľkých lobbystov, ale mala by v prvom rade reagovať na to, čo chcú občania. Pretože inak to len vrhá tieň na európske inštitúcie a nám predsa ide o to, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj pre všetkých. Takže Junckerov plán by mal byť takto objasnený. A ja to vidím tak, že tie projekty, ktoré tam zatiaľ boli, sa týkali ocele, rôznych produktov vodov, diálnic, avšak bolo tam veľmi málo hospodársky udržateľných projektov a to už nehovorím o ekologicky udržateľných projektoch. Čiže je potrebné aby sme dosiahli vyššiu mieru transparentnosti pri výbere projektov a tiež, aby sme mali väčšiu vôľu robiť to, e, čo bolo slúbené, pretože ja tu vidím, ako sa vyčlenujú prostriedky, ktoré nakoniec prinašajú zisky veľkým investorom Avšak straty sa potom prenašajú na spoločnosť. Mám ešte otázku k jednej vašej fólii. E, povedali ste pred chvíľou, že tá iniciatíva dlhopisov e, sa týka najmä e, projektov s vysokým rizikom. Môžem sa opýtať, čo je vo vašich očiach veľké riziko? Možno sú na to teda rôzne názory. Nech sa páči, máte, otáz- máte teda slovo na zodpovedanie otázok. Thank you for the questions. Ďakujem za otázku. Ako povedal pán Murphy, ako je to aj na priesvitkách, nezávislý mechanizmus ťažnosti skúma, dostane ťažnosti. Nemôžeme hovoriť v ich mene, ale požiadal som ich, aby vypracovali stanovisko a prečítam to. Je to teraz akýsi prehľad situácií a časový rozvrh, ktorý očakávajú. Napísali Mechanizmus stiažnosti EIB v tejto chvíli rieši dve stiažnosti týkajúci sa projektu Castor. Obvinenia, ktoré sa skúmajú, sa sústreďujú na viacero aspektov monitoringu a pridelovania prostriedkov. V tejto chvíli prebieha skúmanie a malo by byť ukončené druhej polovici roku 2016. Problémy, ktorých sa to týka, sa týkajú tiež dopadu na životné prostredie, priemyselných rizik, ako aj hospodárske a regulačné záležitosti. Takže toto je vyhlásenie od nezávislého mechanizmu pre stiažnosti. My ich nezastupujeme, len sa delíme o ich stanovisko. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa hodnotenia rizík a čo robila EIB, opäť všetky projekty, ktoré EIB financuje, sú v súlade s požiadavkami banky v tom čase berú z úvahy v tom čase dostupné informácie. Chcel by som povedať, že tento projekt bol súčasťou španielského e, plánu infraštruktúry, bol vypracovaný na základe hodnotenia, ktoré poskytlo španielské ministerstvo v roku 2007 v súlade s uplatniteľnými e, národnými ako aj unijnými normami. Niektoré z nich sú teraz problematické. No a niektoré časti tejto situácie boli potom poslané na súd. Pokiaľ ide o hodnotenie na životné prostredie, podliehali verejné konzultácie a boli schválené španielskými orgánmi, čiže tam boli povolenky, autorizácia, certifikát, prv ako EIB schválila financovanie. V štúdii sa tiež hovorí o situácii pred tým, ako projekt získal schválenie od príslušných orgánov. Myslím si, že v tejto chvíli by, pokiaľ ide o poučenie z tej situácie, ešte bolo predčasné dávať nejaké konkrétne odpovede. Práca ešte stále prebieha, trvá to posledné dva roky, už sa takmer blíži k koncu, správu by sme mali mať koncom tohto roka. No a teda, čo sme sa z toho poučili, alebo čo zistíme, vyplýva aj z toho, že niektoré smernice EÚ sa už zmenili od času pred 5-6 rokmi, čo samozrejme zohľadní EIB v budúcich projektoch. Okay, just to, to answer the... Ja by som odpovedal na druhú otázku týkajúcu sa záruk. Záruky iniciatívy projektu EIB bol nástroj na poskytnutie hotovosti projektom, ktoré buď mali nedostatok prostriedok alebo prekročili náklady na výstavbu. Tá záruka bola v súlade so samotnou koncesiou a zmluvnou dokumentáciou, ktorá bola uzavretá medzi viacerými zúčastnenými stranami, či už sponzormi, EIB, a tak ďalej. Tá záruka sa dala vyžadovať, ako náhle došlo k nejakému príslušnému stimulu. V tomto prípade to bolo rozhodnutie sponzora španielského orgánu prepojiť koncesie, tak v tom prípade bolo potrebné naštartovať tento proces. Záruka následne bola rok, zrušená rok potom, ako bol tento proces ukončený. Čiže my sme boli pasívnym činiteľom tejto záležitosti, ktorá sa týkala koncesnej zmluvy. Robili sme to na, na základe žiadosti sponzorov a schválenia španielskej vlády. Čiže tá záruka sa štartuje v prípade nedostatku prostriedkov zo strany sponzorov, ale k tomu nedošlo. No a pokiaľ ide o FC a využívanie e, rozpočtových prostriedkov EÚ, tento projekt sa nevypracával za podporou európskych rozpočtových prostriedkov. Tých 240 miliónov na záruky sa nevyužilo. Čiže v žiadnom v žiadnej časti, v žiadnej chvíli projektu neboli európske rozpočtové prostriedky ohrodené, ohrozené. Castor fungoval v rámci dlhopisov. Došlo tu o obmedzenú rozpočtovú podporu energetického sektoru, tak banka to robila zo svojich vlastných zdrojov. Pokiaľ ide o EFSI, tak Castor nie je projektom EFSI, je to projekt ktorý, ako tu už bolo povedané, bol naštartovaný v roku 2008. Stavba bola dokončená v roku 2013. Čiže to bolo mimo časového rozsahu programu EFSI. Avšak nástroj na projektové dlhopisy a samotný zámer mobilizovať dlhodobé e, kapitály inštitúcií pre projekty v Európe je tu prepojenie medzi tým, ako bol navrhnutý projektový dlhopisový projekt a na čo je navrhnuté EFSI. Keď sa dostávame teraz k riskantnejším projektom, tak samozrejme zámerom nástroju na projektové dlhopisy je poskytnutie čiastočnej záruky, aby sa zlepšila kvalita kreditov projektov. To sa týka viacerých projektov s, väčšou, s veľkou mierou rizika pre investorov. Ako som už hovoril, zlepšenie ratingu projektu Castor bolo zvýšené o jedno číslo v porovnaní s Španielským kráľovstvom, kedy boli dlhopisy vydané v roku 2013. Pokiaľ ide o investorov a o to, ako oni hodnotia rizika projektu, tak to závisí od každého jednotlivého projektu, avšak v prípade Castoru tá situácia, ku ktorej došlo, bola situácia, ktorú ktorú, ktorá nebola predpokladaná, neočakávala sa, čo malo zásadný dopad na projekt, no a samozrejme nástroj ako iniciatíva e, dlhopisov na projekty je práve na pokrytie prípadných rizik. Čiže tam sa projekt e, riadil španielským právom, čo mu umožnilo, aby sa opätovne vrátil do verejného vlastníctva. No ale samozrejme cieľom projektu je zmierňovať riziko a poskytovať komfort dlhodobým investorom. No a pokiaľ ide o ďalšie krajiny, hovorilo sa tu o talianskom projekte, ktorý sa robí v rámci EFSI tak tento projekt bol podporený v rámci iniciatívy dlhopisov na projekty. Bol to tzv. posledný projekt v pilotnej fáze. V tomto projekte koncesionári sú verejne štátno e, vlastnené mm, firmy, podniky. No a čo sa tu dialo? To bolo dlhodobé refinancovanie v kombinácii financovania z banky a korporátneho financovania, ktoré malo za účel dlhodobé financovanie projektu tento projekt profitoval z iniciatívy. Dlho by som na projekty a teda profitoval z lepš- zlepšeného ratingu na úver. No a za využitie iniciatívy tie dlhopisy e, mali o dva body viac, pokiaľ ide o rating, než talianský štát. Pokiaľ ide o poplatky, cenník. tak toto vyplýva z, na, z vnútroštátnych právnych predpisov, tá výška poplatkov. My poskytujeme financovanie pre tie projekty, kde sú kritériá splnené, ale tie kritériá nastavujú iní. Celkovo skúsenosť z iniciatívy dlhopisov na projekty a konkrétne oblasť rizika, ako hovoril pán Ražan, tak sme sa z projektu Castor poučili vďaka mechanizmu stiažnosti, avšak pro, ako tento ukončí vypracovanie štúdie, tak je ešte predčasné uzatvárať túto kapitolu týkajúcu sa poučenia zo situácie. <clears throat> No, no. Ďakujem pekne. Môžem poprosiť pána Kasonio z eh, DG Equin. Ďakujem pekne, pani predsednička, už tu bola poskytnutá komplexná odpoveď, ale rád by som zdôraznil dva body, ktoré sú dôležité. Eh, čo znamená eh, riziko mm, pokiaľ ide povedzme o Junckerov plán. Z nášho pohľadu FC je E, nastavená tak, aby financovala projekty, ktoré majú e, finančné ekonomické e, rizika nechceme projekty, ktoré majú e, väčšie environmentálne a sociálne rizika než tie e, obvyklé, e, ktoré financuje EIB. No, našim cieľom je zvýšiť tú účinnosť, ale nemalo by to vyjsť na účet, na, na, na úkor dobrej due diligence som spokojný aj z tej skutočnosti, že sa obvykle robí dobrá due diligence. vidíme, čo sa udialo v tomto projekte Castor. a môžeme ubezpečiť komisiu a parlament, že sa poučíme z tejto skúsenosti. Druhý bod ktorý bol e, spomínaný pánom Valím. A síce otázka projektov v rámci FC. Nie sú to sektorálne alebo krajinské kvóty. Je to v právnom základe, či je projekt opodstatnený, oprávnený alebo nie e, veľká väčšina e, prostriedkov ide na projekty energetickej účinnosti. Viem, že sú tam aj nejaké e, plinárenské projekty. Z dlhodobého pohľadu teda aj v sektore e, e, prepravy, ale aj napríklad pre prístavy, alebo nákladnú e, dopravu, iné druhy e, dopravy. E, hlavným cieľom je postarať sa o lepšie investície, ale my by sme sa chceli postarať aj o to, aby to boli trvalo udržateľné investície. Jeden procedurálny návrh ku koncu roka má byť predložená táto správa. Z, e, mala by byť verejne stupná eh, tohto orgánu pre, pre súlad z eh, EIB. Neviem presne, čo by sme mali urobiť eh, nejako inak. Každopádne budeme sa venovať aj ďalej tejto téme a som si istý, že aj hospodársky výbor sa bude venovať týmto záležitostiam. My sa staráme o finančné záujmy Európskej únie, takže Záleží teda eh, aj od toho, ako povie výbor Ekon, že nám na tomto projekte záleží, eh, pretože to spadá do eh, našej kompetencie. Ak teda súhlasíte, kolegyňa Ajala, pani predsednička, pokiaľ ide o Castor, tam jasne bolo povedané, že v konečnom dôsledku tie finančné prostriedky E, nakoniec e, neboli v súvislosti s týmto listom. Mm. Mm, celé to nebolo nejako dobre videné e, e, tu v e, parlamente. Sice tú prognozu a predpoveď tých projektov FC. Musíme sa snažiť vyhnúť sa a takémuto podob, či podobným problémom, ale možno by sme o tom mohli hovoriť v nadchádzajúcich zasadnutiach koordinátorov. Takže návrh mojej politickej skupiny je, že by sme si mali preventívne nejaké nebezpečenstva už vymenovať pri financovaných projektoch. Áno, tomuto sa môžeme venovať na stretnutie koordinátorov, aby sme e, to mohli riešiť. Takže ďakujem za túto diskusiu. Končíme verejné zasadnutie e, výboru Kokobu a e, my sa spoločne opäť stretneme popoludní o 15. kde budeme hovoriť o, o téme vyvlastňovania podpôdy v Grécku. A poprosím e, teraz o všetkých, e, aby e, opustili sálu, pretože verejná časť nášho zasadnutia je týmto ukončená.